Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a páni, usadte sa prosím. So once again, ladies and gentlemen, please be seated. I hope there are still some chairs available. Verím, že je dostatok miesta. Usadte sa teda prosím. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Kolegovia, na, rád by som uvítal pána Jozefa Borela, ktorý je dezignovaný na pozíciu vysokého predstaviteľa pre zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku, podpredseda komisie. Drahý Jozef Borel, vítaj tu vo výbore. Sme radi, že dnes popoludní si tu. Môžeme mať totiž dialog na ceste ku konštruktívnej spolupráci s Európskym parlamentom. Veľmi dobre poznáš tento parlament. Nepochybujem, že si odhodlený e, vyvíjať e, interakciu a úzke e, spojenie s parlamentom do budúcnosti. Kolegovia, chcem vám pripomenúť, že účelom tohto vypočutia pre parlament je vyhodnotiť dezignovaného komisára na základe jeho všeobecných kompetencií, jeho odhodlanosti Európe a jeho osobnej nezávislosti. Vypočutie tiež poskytuje možnosť posúdiť jeho znalosti o jeho portfóliu a jeho komunikačné schopnosti. 27. septembra sme dostali odpovede e, pána Borala na naše písomné otázky. Boli vám distribuované vo všetkých jazykoch a sú zverejnené na web stránke parlamentu. Teraz by som v krátkosti popísal štruktúru vypočutia v zmysle rokovacieho poriadku parlamentu, aby vznikla naozaj vyvážená a spravodlivá možnosť vyjadriť možnosti. Poprvé, e, kandidát bude mať ústny prejav maximálne 15 minút. Po úvodných slovách z jeho strany nasleduje 25 otázok a poslancov. V prvom kole tu budú otázky e, predstaviteľov politických skupín a v druhom kole otázky zo strany 18 poslancov na základe kvót, ktoré boli pridelené politickým skupinám vrátane e, z nezaradených členov. 5-minútové bloky otázok a odpovedí vyzerajú nasledovne. Každý poslanec má minútu na svoju otázku. Potom nasleduje dvojminútová odpoveď kandidáta na komisa- pozíciu komisára. Potom, ak je to potrebné, e, e, následná otázka poslanca maximálne minúta a potom e, minútová odpoveď na túto následnú otázku zo strany kandidáta na pozíciu komisára. Tieto otázky musia súvisieť s jeho odpoveďou na prvú otázku. Nemali by byť určené na nové témy. Na konci vypočutia e, dezignovaný komisár bude mať 5 minút na záverečné stanovisko. Celkovo bude toto vypočutie trvať 3 hodiny a preto by som vás poprosil, aby ste sa držali rečníckého e, času, ktorý vám je vymedzený. Ak budete hovoriť dlhšie, e, obrali by ste kolegov o rečnícky čas a preto tu mám ako vidíte, toto kladívko, nechcem ho používať, ale ak budete hovoriť dlhšie, než je povolené, budem vás varovať jedenkrát, že sa máte blížiť ku koncu a po druhý krát už na to znamená, že váš rečnícky čas sa skončil. Tlmočenie máme k dispozícii v 23 jazykoch. Toto zasadnutie je naživo webstreamované na stránke parlamentu Prístupné bude potom aj e, video, videonahrávka na tej istej stránke. Kým dám slovo dezignovanému komisárovi, rád by som vyzdvihol význam tohto vypočutia pre e, dialog medzi vysokým predstaviteľom a Európskym parlamentom, pokiaľ ide o vonkajšie kroky EÚ v čase, keď EÚ čelí mnohým výzvam, ale mohla by tiež zohrávať dôležitú úlohu pri podpore riešení mnohých globálnych otázok treba posilňovať parlamentnú dimenziu a zabezpečovať úzky medziinštitucionálny dialog a spoluprácu. Toľko z mojej strany. Teraz máte slovo vy, e, pán dezignovaný komisár, na presne 15 minút. Máte slovo. Vážení poslanci, teší ma, že som sa vrátil do Európskeho parlamentu. Naozaj ma ctí možnosť zodpovedností, ktoré mám pred sebou s vašou podporou. Uznávam výrazný príspevok Európskeho parlamentu pri tvárnení zahraničnej politiky EÚ a pridanú hodnotu parlamentnej eh, diplomacie ako v prípade Ukrajiny. Jedna z mojich hlavných zodpovedností je informovať, konzultovať a zabezpečovať, eh, aby vaše názory sa zohľadnili. a európska zahraničná politika si žiada silnú demokratickú podporu. V svojom úvodnom stanovisku by som chcel uh, postupovať konceptuálne, nie geograficky, z, časových, z dôvodu časových obmedzení. Od začiatku však zdôrazním, že sa chcem e, angažovať pri, na reformách e, na západnom Balkáne, podporiť demokraciu a teritoriálnu integritu Ukrajiny, tiež výzvy v južnom susedstve, mnohé z nich vytvárajú e, novú komplexnú stratégiu, treba vyvinúť novú komplexnú stratégiu pre Afriku, vypracovať stratégiu pre Áziu, vystupňovať spoluprácu s Latinskou Amerikou, takisto e, e, vzťahy s, so Spojenými štátmi, čo sme vyzdvihli pri stretnutí s pánom Pompeom pri diskusii o transatlantických vzťahov Musíme diskutovať o spolupráci v prospech demokracie a ľudské práva v týchto ťažkých časoch. Aká je moja celková vízia? Čo skoro budeme oslavovať 30. výročie pádu berlínskeho múru. Bol to triumf mieru, ktorý umožnil zjednotenie Nemecka a Európy. Priniesol však aj výzvy, strategické výzvy. Väčšina z nich sa rieši európskymi politikami rozšírenia e, eurozónou a zahraničnou spoločnou politikou. V tomto duchu sme postupovali, keď som bol e, v tomto parlamente. Odvtedy sa však svet dramaticky zmenil e, k horšiemu, k oveľa horšiemu. Máme tu e, utečenskú krízu, klimatické otázky, obchodné vojny, medzinárodný e, poriadok e, je pod tlakom silových politík, oveľa nespravodlivejších, nepredvídateľnejších. Čo je to silová politika? Nož tak to znamená, že medzinárodné právo sa podkopáva. Je tu menej dohôd a viac veta teritoriálna integrita e, krajín sa porušuje, ako nám to ukazuje prípad vojny na Ukrajine. Systém nešírenia jadrových zbraní sa ohrozuje, prelomuje sa embargo v Líbii aj inde. Silová politika tiež znamená, že obchod, technológie a financie sa používajú ako nástroje medzinárodného konkurenčného boja, politické zbranie medzinárodná úloha e, Spojených štátov e, sa spochybňuje. Sú tu nové hrozby z východu, je tu Čína, je systemickým rivalom, ale tiež ekonomickou príležitosťou e, pri globálnych otázkach. V okolí máme veľmi krehké susedské dynamiky v Afrike. V Latinskej Amerike zasa naši e, spojenci sú pod hrozbou e, pre demokraciu a bezpečnosť. Vážení poslanci, toto nie je svet, ktorý chcela EÚ. Som však presvedčený, že máme na to, aby sme tieto výzvy e, riešili, pretože my sme a musíme byť hrdí, e, e sme najlepšou kombináciou politickej slobody, ekonomickej prosperity a sociálnej kohézie vo svete Máme zdroje, podporu našeho obyvateľstva a silné inštitúcie. Na tom môž, musíme stavať. Takto vnímam politické e, usmernenia zvolenej, novozvolenej predsedničky Ursuly van der Leyen, ktorá e, vníma politiku ako geopolitickú e, komisiu a žiadala ma o silnejšiu Európu vo svete. Silnejšiu naozaj vo svete. Ako to dosiahneme, vážení poslanci? Mali by sme naše národné suverenity spojiť, aby sa znásobila sila jednotlivých členov. A ja som presvedčený, že ak nebudeme konať spoločne, Európa bude irrelevantnou v novom, vynárajúcom sa svete. Je to politické rozhodnutie, E, e, ľahšie sa vyhlasuje, ale e, horšie dosahuje. Jacques Delors povedal, musíme dať, nasledovať nedelným prejavom aj pondel, pondelňajšími činmi. Musíme mať politiku, kde sa skombinuje sila členských krajín v rade pod vedením komisie a de- demokratickou legitimitou tohto parlamentu. Toto boli sľuby, prísľuby Lisabonskej zmluvy ak budem potvrdený vo funkcii v centre mojej činnosti, v cent, ako e, vys, e, vysokého predstaviteľa, bude premostovať jednotlivé politiky členských krajinov externými krokmi komisie. Úloha to nie je ľahká, ale budem e, robiť všetko, čo je v mojich silách. Geopolitika začína v, pri vlastnom Prahu, dá sa povedať. Preto, pretože poprvé Musíme byť geopoliticky, ak chceme byť e, geopoliticky relevantní, musíme mať viac jednoty, než toľko, čo máme. Budem spolupracovať so všetkými krajinami bez ohľadu na veľkosť na tejto jednote. Po druhé, potrebujeme koherentnosť v interných i externých politikách. A máme tu nástroje na to, aby sme tvorili e, silovú politiku. Výzvou je spojiť naše sily v, v prospech jednej stratégie. Sme kľúčovou normatívnou silou pri vytváraní celosvetových pravidiel. Máme silnú obchodnú spoločnú politiku, pretože je spoločná. Sme skutočným lídrom pri tvárnení novej agendy do roku 2030, trvalú udržateľnosť, náš rozpočet spoločne s členskými krajinami e, to, na, to nás robí finančnou veľmocou, jednou z najsilnejších vo svete. Mali by sme podporovať medzinárodnú úlohu EÚ a našu vojenskú kapacitu, schopnosť konať. E, jedným slovom možno povedať, že Európska únia sa musí naučiť používať jazyk sily. Často tvrdíme, že e, partnerstva a multilateralizmus je súčasťou našej DNA. To je pravda, ale nemôžete byť len multilateralistom. Potrebujem partnerov, ale mnohí z nich eh, sa eh, odpájajú od systému založeného na pravidlá alebo využívajú eh, selektívne tieto pravidlá. Európa sa musí zaradiť k rastúcim alebo vysporiadať s rastúcou konfrontáciou medzi USA a Čínou, alebo ak to nazveme inak, strategickou konfrontáciou. Musíme podporovať náš vlastný prístup, prekračovať multilateralizmus, aby sme neboli len e, v rozkole medzi týmito dvoma silami. Zostávame a budeme spojencami Spojených štátov, silnými spojencami USA. Máme však legitímne obavy, pokiaľ ide o, ide o unilaterálne kroky, ktoré idú proti princípom spolupráce. Systém založený na pravidlách by mal byť reformovaný, ale nemali by sme sa ho zbaviť. Musíme tiež uvítať pozitívny čínsky krok smerom ku klimatickým zmenám a k iránskej jadrovej dohode. Očakávame, že Čína bude rešpektovať pravidlá systému, rovnaké podmienky, reciprocitu. To všetko musia byť základné princípy našich vzťahov, napríklad pokiaľ ide obchod, investície a konektivitu. Pán predseda, vážení poslanci, európsky občania tvrdia, že najväčšie výzvy pre nich sú klimatické zmeny a migrácia. Obe výzvy sú geopolitické, pretože ich nevieme vyriešiť e, izolovane. Ak sa staneme uhlíkovo neutrálnymi, aj tak musí, budeme musieť pomôcť iným, aby šli rovnakým smerom Problém sami nevyriešime. Klimatické zmeny sú e, najväčším problémom pre e, e, našu situáciu po priemyselnej revolúcii. I v EÚ, i mimo nej, medzi krajinami, i medzi občanmi. Pokiaľ ide o stabilitu a migračné tlaky, ktoré budeme musieť riešiť v doma i v zahraničí. Preto sú geopolitickými Migrácia má hlboké geopolitické dopady. Humanitárna tragédia v Sýrii vytvorila v roku 2015 e, nárast uchádzačov o, o azyl, ale migrácia je otázkou štruktúrálnou. Vyžaduje si určite e, ochranu hraníc, ale hlavne aj partnerstva s krajinami pôvodu, najmä v Afrike. Mám s tým zo Španielska samozrejme skúsenosti. Afrika bude musieť v budúcnosti zvládať o miliardu ľudí viac. Bude tu miliarda ľudí naviac. Nedá sa na to pozerať len optikou migrácie. Je totiž príležitosť. Umožní to vytvoriť komplexnú stratégiu, ktorá bude integrovať obchod, investície, bezpečnosť, hlavne vzdelávanie, ďalej takisto posilnenie pozície žien, bez toho to nepôjde vo Afrike. Mobilita, to všetko spoločne. Musíme mať veľké ambície, a kreatívne ambície, vytvárať spoločnú strategickú víziu. Nástroje na to máme. Nemôžeme popierať to, čo sme, keď tu nastane každá nová migračná kríza, malá či veľká. Teraz, vážení poslanci, si pohovorme o bezpečnosti a obrane Musíme vedieť spájať diplomáciu, mediáciu a interné aspekty bezpečnosti. Týmto spôsobom e, podporujeme mier. Máme tu hrozby, dezinformačné kampane, kybernetické útoky, ktoré ohrozujú naše, našu stabilitu. Verím, že pokročíme v týchto oblastiach. Obrana je súčasťou našej bezpečnosti. Tieto hrozby niekedy začínajú ďaleko od našich hraníc. V nedávnej dobe sme vytvorili nové obranné nástroje, nové kapacity, ale treba ísť ešte ďalej. 35 tisíc e, e, našich členov sa zúčastňuje celosvetovo na rôznych typoch misií. polovicu e, HDP Belgická väžne Čína alebo Rusko venujeme na vojenské účely 40 ale naša kapacita je oveľa nižšia kvôli našej fragmentácii a rôznym e, duplikáciám. Preto musíme zlúčiť e, e, toto naše financovanie v oblasti obranej politiky. Musíme stať operatívnejší v teréne, naše e, e, sily musia byť e, aktívnejšie, pripravenejšie. Máme helsinské ciele z 99. roku po vojne v Juhoslávii. Spomínate si na tieto ciele? Naša pripravenosť nasadiť sily, kde je v reáli? Na to je a bude tým základom e, pre nás, ale treba vyvinúť aj e, európsku obranu. Tým na to e, posilníme. potrebujeme takto vytvoriť aj vyváženejšie transatlantické vzťahy. Vážené poslankyne, poslanci, E, nejde tu o politickú e, strategickú e, rivalitu. Potrebujeme, aby Európska únia sa dokázala sama obraňovať v multilaterálnom pacifickom svete, rešpektujúc ľudské práva a sledujúc ciele udržateľného rozvoja. Vážení poslanci, nechcem, aby to vyznievalo ako nedelná E, kázeň, ani e, taký pondelkový e, príhovor. Chcem, aby sa to prejavilo do reality, ak mi udelíte dôveru. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme, pán dezignovaný komisár a ďakujem, že ste presne dodržali rečnícky čas, ktorý vám bol pridelený. Začneme prvé kolo otázok. Pripomínam, e, jedna minúta je na otázku zo strany kolegu. Komisár bude mať dve minúty na jej zodpovedanie. E, následne je možná doplnková, odpoveď o dĺžke, e, doplnková otázka o dĺžke jednej minúty. Odpoveď na ňu môže trvať takisto jednu minútu. Prosím, dodržiavajte vašu, váš čas. Pán Antonio López za EPP je prvý, ktorý položí svoju otázku. Dobrý deň, pán kolega. Naozaj hovoríme o tom, čo chceme prakticky robiť. Vy chcete nahradiť pani Mogherini. Ona e, bola veľmi neúspešná vo svojej funkcii, e, málo tlačila na komunistické režimy e, v Latinskej Ameriky a nakoniec potom cestovala aj na Kubu, bola naozaj veľmi, alebo príliš flexibilná voči týmito totalitným komunistickým režimom. Jej snahy v tejto oblasti boli neúspešné, tlačila na to, aby Maduro E, rokovalo s opozíciou, to bolo neúspešné, e, na Kube sa nezmenil e, režim, naďalej tam sú politickí väzni, Nikaragua tam je situácia podobná v prípade Daniela Ortegu. Takže ako budete vy postupovať v prípade týchto troch krajín, Venezuela, Kuba, Nikaragua, pokiaľ ide o ľudské práva? Tento populizmus, ktorý bojuje proti ľudským právam, má svoj ekvivalent alebo svojho pendanta aj v Európe. U nás našej krajine v Katalánsku máme, máme v regióne Katalánska tiež takúto podobnú situáciu. Takže ako v tejto otázke budete postupovať? E, ďakujem. Pán dezignovaný komisár. Ďakujem pekne, pán poslanec López Asturís. Vy dobre viete, že ja mám e, podobné obavy, ako máte vy. Takisto pokiaľ ide o Latinskú Ameriku, takisto aj pokiaľ ide o túto krajinu, ale nemyslím si, alebo našu krajinu, ale nemyslím si, že pani Mogherini tam išla nejaký turistický výlet. Vy ako dobre viete, máme, hm, my, my máme istú dohodu s Kubou, tam sa píše, že treba vykonávať e, pravidelné návštevy, takže táto návšteva bola naplánovaná v rámci tohto, tejto dohody, nebol to, nebol to nejaký turistický výlet. Pokiaľ ide o Venezuelu, tam situáciu poznám, v ktorej situácii alebo v akej situácii táto krajina sa nachádza. Snažíme sa uh, spraviť všetko preto, aby tam prebali demokratické prezidentské voľby, ktoré by boli slobodné, aby tam ľudia mohli uh, slobodne sa vyjadrovať, rozhodovať v svojej krajine. Samozrejme, situácia v oblasti humanitárnej je tam uh, veľmi uh, zlá. Statisíce ľudí z krajiny ušli uh, a my sa snažíme uh, konať tak, aby tieto slobodné prezidentské voľby mohli v krajine prebehnúť. E, väčšina európskych krajín e, uznala toho druhého e, prezidenta. Povedali sme, že vlastne od 10. januára už demokratická legitimnosť prezidenta Madura tá je skončená a už dnes ho vlastne väčšina európskych krajín neuznáva a my ale chceme odmietnúť také sankcie, ktoré by ešte viac dopadli na venezuelských občanov. Ak to majú byť zacílené individuálne sankcie, tie podporujeme, ale nie nejaké e, všeobecné. Takže máme to zacílené na konkrétne osoby, niekoľko desiatok osôb. Ale som proti tomu, aby sa e, aplikovali také sankcie, ktoré by dopadli na ľudí e, v žijúcich tej krajine, ktorí už teraz majú veľké problémy v oblasti chudoby alebo vôbec možnosti obživy častokrát. To by nebolo dobre. Ďalej Nikaragua. Určite poznáte moju e, pozíciu v tejto oblasti. Tam je situácia ešte horšia ako vo Venezuele. You, Ďakujem, pán Borel. Nejaká doplňovacia otázka, e, pán e, López? Pokiaľ ide o tie individuálne sankcie, Samozrejme, my nie sme Amerika, nechceme všeobecné sankcie, či sa to týka Venezuely alebo e, iných krajín e, v regióne, čiže my naďalej musíme e, konať aktívne a teda tá otázka individuálnych sankcií, to je v poriadku. Chceme, aby sme išli naďalej e, touto cestou. Ale ešte, ešte trošku sa vrátim k tej téme e, toho nacionalizmu, populizmu, ktoré sú u nás v EÚ. Viem, že vy ste e, proti tomu, čiže mohli by ste sa k tomuto nejako bližšie vyjadriť, čo som predtým spomínal v súvislosti s tým katalánskom? Nech sa páči. Sí, por supuesto. Como usted sabe... Áno, ja som v tejto veci otvorený a vždy som, vždy som otvorený bol. Ehm, jasne som sa vyjadroval Veľmi pevne som sa e, k tejto téme vyjadroval, ale ako vysoký predstaviteľ pre zahraničnú politiku by moje úlohou nebolo e, vyjadrovať sa k e, interným problémom jednotlivých členských štátov EÚ. Môžem k tomu mať nejaký názor, politický názor, pokiaľ ide o takéto populistické hnutia kdekoľvek na svete a určite tie geopolitické problémy, ktoré máme, častokrát majú e, lokálne e, dôvody prepojené na rôzne socioekonomické e, súvislosti. Môžeme potom ďalej ešte rozprávať aj o Nikaragvi nakoniec v tejto súvislosti, ale nemyslím si, že by to, že by to bolo úplne vhodné. Ale v každom prípade, pokiaľ ide o naše členské štáty EÚ, tak k tým sa vyjadrovať nebudem, aj keď teda v prípade Španielska by to bol môj vlastný štát. To mi neprináleží. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má teraz na jednu minútu Tonino Píscula za SND skupinu. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás v parlamente, pán Borel. Zvolená predsednička komisie Ursula von der Leyen, ako ste povedali, indikovala, že budúca komisia bude geopolitická komisia, e, chce e, koherentnejšiu, strategickejšiu, zjednotenejšiu úniu, pokiaľ ide o jej zahraničnú politiku. Za týmto e, účelom e, vysoký e, predstaviteľ má silnejšie prepojovať interné a externé aspekty politiky EÚ. Tento nový prístup vítame. Svet je čoraz dominovanejší rôznymi mocnosťami, preto treba, aby EÚ takto pozmenila svoj prístup, aby sme zabezpečovali prosperitu našich obyvateľov a má to byť v súlade s našimi hodnotami prirodzene. E, zdieľate názor, že tradičná separácia rôznych e, zložiek e, vonkajších politík EÚ, ako to bolo doteraz, už nie je udržateľná v globálnom aktuálnom svetovom kontexte. Ďakujem, pán Borel, na dve minúty. Áno, treba to takto vnímať jeden z hlavných problémov, ktoré máme v zahraničnej politike v EÚ, je mm, práve také rozdelenie do rôznych síl, do rôznych bublín. To vyplýva z tej e, e, štruktúry, ktorú inštitúcie u nás e, majú. Svoje funkcie má rada, komisia a tak ďalej, ale my naše schopnosti by sme mali prepojiť, naše kapacity prepojiť a potom platilo to viac, že máme aj spoločnú menu a v tejto úlohe alebo v tejto oblasti by mala by mal aj parlament e, zohrávať dôležitú úlohu. Hovorím to nielen preto, že to určite radi budete počuť, ale aj preto, lebo mám povinnosť e, splniť článok 36 zmluvy, kde je napísané, že Európsky parlament musí byť vypočutý a jeho názory, jeho stanoviska e, byť zohľadené, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Takže aj vy máte vplyv na túto zahraničnú politiku a čím viac budeme parlament počúvať, tým lepšie mu aj porozumieme a preto chceme konať e, konkrétne a ja slúbujem, že tá, dynamik, tá pozitívna dynamika, ktorú tu máme, e, máme nakoniec z roku 2010 e, tu ten dokument accountability, čiže za každým musíme konzultovať veci s Európskym parlamentom, špeciálnym výberom, aby sme vám vždy tie citlivé témy v oblasti zahraničnej politiky vysvetľovali, aby sme ich s vami konzultovali, a tak ďalej. A takisto chcem povedať, že e, všetky úrovne rokovaní o medzinárodných dohodách vám tiež radi budeme e, vysvetľovať, tak ako je to v zmluve napísané. Musíme mať aspoň 5 krát do roka e, tzv. Joint Consultation Meeting, kde sa týmto témom budeme venovať. Chceme tie rokovania, ktoré boli uzavreté alebo ktoré boli, ktoré boli pozastavené, opäť obnoviť v súlade s tým, čo je uvedené v článku 40, pokiaľ ide o medzi, e, medziinstitucionálny dokument Better Lawmaking z roku e, 2016. Thank you. Follow-up question. Ďakujem. Máte nejakú doplňujúcu otázku? Tonino Picula, pán Borel. Počas posledných 15 rokov uh, uh, prechod uh, ako to e, pán e, Prody definoval, sme prešli e, od okruhu priateľov do kruhu ohňa okolo Európskej únie, pokiaľ ide o politiku susedstva Európskej únie. Vy ste sa vždy zasadzovali za európsku parlamentnú diplomáciu, podporili ste vytvorenie Eurolatu, Eurometu, tiež medziparlamentných stretnutí E, pýtam sa teda v tomto duchu, ako e, vidíte potrebu e, ďalšej parlamentarizácie európskej zahraničnej politiky. Vnímate tú takúto ambíciu Európskeho parlamentu pozitívne? Budeme spoločne vytvárať budúcu európsku zahraničnú politiku spoločne z SVČ. Ďakujem, pán Borel na dve minúty. Myslím, že vlastne s touto odpovedou som už trochu aj začal. Hovoril som o tom, ako majú byť začlenení poslanci do prípravy zahraničnej politiky EÚ. A ja si myslím, že aj pokiaľ je to e, parlamentné zhromaždenie, či pre stredomorské, e, stredomorské regióny alebo pre Latinskú Ameriku. Vlastne ja som tiež prispiel k tomu, aby tieto parlamentné zhromaždenia e, vznikli a teraz tam sa o týchto témach mohlo rozprávať. A e, takisto chceme, aby aj národné parlamenty vykonávali spoločné konferencie s nami tu v Európskom, alebo s vami tu v Európskom parlamente. To je iniciatíva, na ktorej som sa podielal a už má dnes svoje výsledky. A takisto aj predseda tohto výboru dnes môže prísť na neformálne ehm, e, rady, e, tzv. gimmick. Ja som bol tiež svojho času predsedom výboru e, DV a ten tiež v tejto funkcii sa môže zúčastniť takých stretnutí, ktoré sa týkajú práve témy rozvoja. Ďakujem sa skupinu Renew Europe. Má slovo e, teraz e, pani Weltmans. E, vítam vás, pán Borel. V povedovacom liste pani Ursuli von der Leyenovej sa spomína, že EU by mala byť strategickejšia, pre, mala by sa viac presadzovať a mala by byť zomknutejšia, aby mohla pôsobiť ako globálny líder. A aj vy to spomínate, že potrebujem byť silnejší na to, aby sme mohli byť globálnym lídrom, ale to už počúvam veľmi dlho. Takže mám jednoduchú otázku. Uh, aké kroky chcete prijať, aby ste posilnili e, jednotu medzi členskými štátmi. Ale e, prosím vás o e, naozaj priamu odpoveď, iba to uspokojí našu skupinu, pretože sme to už počuli príliš často. Možno by ste mohli spomenúť aj nejaké konkrétne príklady. Ako chcete zabezpečiť väčšiu jednotnú napríklad voči Rúsku? Chcete nejakú stratégiu voči Rúsku a potom v oblasti bezpečnosti a obrany, čo tiež pri tom našej skupiny? Ako chcete zabezpečiť e, jednomyselnosť smerom e, k viac bezpečnosti a obrany? Ďakujem. Prosím vás o stručnú odpoveď. Ďakujem za otázku. No. Dve minúty máte. Ak by bola odpoveď za dve minúty možná, na otázku, ako máme e, teda jednotne vystupovať, e, tak tú otázku, teda tú odpoveď by sme už poznali. Samozrejme, nedá sa to takto e, zhrnúť a stručne povedať, ale úloha vysokého predstaviteľa je taká, aby e, pracoval nielen ako nejaký mediátor, aby pracoval na konsenze, ale aby aj navrhoval konkrétne riešenia, aby tie rozdiely, ktoré vždy budeme mať, sa nejakým spôsobom neprehlbovali, ale práve naopak zmenšovali. Takže potrebujeme strategickú spoločnú kultúru, aby sme si lepšie rozumeli, aby sme lepšie eh, rozumeli aj svetu, pretože z dôvodov, z dôvodov či historických alebo kultúrnych nemáme víziu rovnakú, ale ak sme tu spolu, tak je to preto, lebo do veľkej miery e, máme veci spoločné. Takže za každým treba vychádzať z toho spoločného e, menovateľa. Na to vám stačí nejaký počítač, e, nejaká umelá inteligencia, ale ak chcete sa dopracovať k tým krokom, ktoré treba prijať, tak nestačí iba ten počítač alebo ten program, ten software, ten základ. Treba byť empatický, treba sa snažiť pochopiť druhého človeka, ktorý má možno trochu iný pohľad. Rusko je napríklad dobrým príkladom. Treba naďalej e, udržať tie sankcie voči Rusku, kým sa nezmení prístup e, zo strany Ruska. A to si vyžaduje jednotu. Ako vy dobre viete, stačilo by, aby jedna jediná krajina jedna iná krajina hlasovala proti predlženiu sankcií voči Rusku a tie sankcie by sa skončili. Čiže tam tá jednota naozaj, vidíte, je potrebná, to je veľmi dobrý príklad. 10 rokov, 10 rokov som zastupoval moju krajinu na troch formáciách Európskej rady alebo Európskych rád. A táto práca vytvárať dohody vždy súvisí so schopnosťou dopracovať sa k nejakému kompromisnému riešeniu a navrhovať dobre postupy. Ďakujem. Ďakujem, pán dezignovaný eh, komisár Hilde Wautmans. Máte slovo na doplňujúcu otázku. Ďakujem veľmi pekne. Druhou otázkou je, ako chcete vyzvať tie členské štáty, ktoré nemajú chuť kooperovať, aby e, boli aktívnejšie v oblasti bezpečnostnej obranej politiky? Chcete zariskovať? Lebo niekedy si myslím, že treba členské štáty presvedčiť, aby prijali e, kroky e, smerom vpred. Napríklad aj v prípade sankcií pre Rusko, to, ten aktuálny systém nepovažujem za dobrý. Máme tu studenú vojnu so susednou krajinou Máme tu celú e, e, generáciu z e, mladých ľudí, ktorí tu vyrastajú s protieurópskymi pocitmi. Takže ako chcete presvedčiť členské štáty, aby začali byť aktívne? Ste pripravení ísť aj do určitého rizika? Áno, takéto riziko na seba samozrejme prevezme. Môže sa stať, že rada niečo nepríjme, že budem ja mať tú menšinovú pozíciu a v niektorých prípadoch e, sa e, budem snažiť využiť aj ustanovenia zo zmluvy e, tak, aby nevždy sme boli, pokiaľ ide o sankcie napríklad alebo ľudské práva, úplne jednotní. V niektorých témach teda nemusí byť jednohlasné hlasovanie. Máme v zmluve tie, tie tzv. pasarely, tie doložky, čiže dá sa takto postupovať. Samozrejme na zmenu jednohlasnosti treba jednohlasnosť, ale nie na zmenu zmluvy. Čiže ja si nemyslím, že kvalifikovaná väčšina vyrieši všetky problémy zahraničnej politiky. Na ekonomickú politiku, na finančný výhľad, tam e, chceme hlasovať jednohlasne, ale požadujeme kvalifikovanú väčšinu pre témy, ktoré sú veľmi citlivé a majú veľmi ďaleko siahle dôsledky, ako napríklad mier alebo E, vojna. No, to je taký paradox. E Teraz prejdeme skupine Zelených EFA. Slovo má Reinhard Butikofer. Vítam vás, pán e, Borel. Chcel by som vám v prvom rade poďakovať za vaše úvodné slova, kedy ste spomenuli ľudské práva ako základný princíp Európskej únie aj keď e, ľudské práva e, sa ani raz nespomínajú vo vašom poverovacom liste. Mali by sme sa pridržiavať toho, že tieto sú veľmi relevantné pre zahraničnú politiku e, Európskej únie. Určite si uvedomujete, že niektoré z vašich poznámok minulosti viedli k zdvihnutiu obočia viackrát. Bol by som rád, keby ste E, sa venovali e, takýmto obavám. E, mám otázku k EÚ a Ázii. Akou prioritou bude pre vás stratégia konektivity, ktorú EU vytvorila a napríklad prednedávno sme podpísali dohodu s Japonskom o užšej spolupráci. Ako zabezpečíte dostatočné financovanie v tejto oblasti? Ďakujem. Na dve minúty máte slovo, pán Borel. Ďakujem pekne. Vy mi potom poviete, ktoré sú to tie deklarácie, o ktorých hovoríte, lebo neviem presne, čo máte na mysli, takže neviem na vašu otázku konkrétne zodpovedať. Pokiaľ ide o tú konektivitu, to je jedna z tých najväčších tendencií 21. storočia aj najbližšie 10 ročie týmto bude definované, ako je svet prepojený, či je prepojený. A od toho budú závisieť tie rôzne toky, rôzne štandardy, pokiaľ ide o e, globálne riadenie. Takže máme tu stratégiu pre konektivitu, EU Connecting Europe, to je taký dokument, e, ktorý sa týka prepojenia s Áziou. A tam máme tri také dôležité faktory, trvalá udržateľnosť, rozumiteľnosť a e, vychádzanie z pravidel. Takže trvalo udržateľná konektivita. Čo to znamená? Aj environmentálne, aj daňovo, aj ekonomicky. A potom tá komprehensívnosť, alebo teda e, taká komplexnosť, kompletnosť, to sú všetky tie fyzické infraštruktúry, budovanie e, sieti pre digitálny E, digitálne obdobie alebo digitálnu éru. A potom e, musí vychádzať z pravidel, ako som povedal. Čiže aby ľudia, aby firmy mali jasné, aké pravidla sú, aby mohli investovať e, s pocitom bezpečia. A myslím si, že musíme vždy dosovať pokrok, pričom mať na mysli tri konkrétne témy. Poprvé, budovať siete medzi Európou a Áziou v oblasti oblasti, ktorá je veľmi dôležitá, alebo v oblastiach, ktoré sú dôležité, digitalizácia, energetika a ľudské prepojenia kontakty. Treba naozaj veľmi intenzívne spolupracovať s našimi kolegami. Vy ste spomenuli napríklad dohodu s Japonskom, ktorú sme pred pár eh, dňami, pred pár týždňami pred, eh, podpísali. To isté spraviť eh, potom aj s ASEANom, s Indiou, s Koreou a potom po tretie. Thank you. Ďakujem. Doplňujúca otázka Reinhard Bütikofer. Som si istý, pán Borel, že ten tretí bod bude súčasťou vašej druhej odpovede. A keď sa ma spýtate, čo e, upútal moju pozornosť, je tá e, otázka tých e, štyroch zavraždených Indov, to viete. No a moja doplňujúca otázka E, politiku rozdeľovania na jednotlivé piliere už kritizovali viacerí e, kolegovia. Vo vašom poverovacom liste e, tu vôbec nevyplýva, tu, tu nikde nevidím vetu, ktorá bola v poverovacom liste pani Mogherini, kde by sa spomínalo, že budete koordinovať prácu všetkých e, e, komisárov, pokiaľ ide o externú a internú e, politiku EÚ. Takže vy budete schopní takéto, takéhoto riadenia zjednotenej politiky zahraničnej, ktorá by prekonala tieto, tieto, toto rozdelenie na jednotlivé oblasti. Tu hovoríme o článku 18 zmluvy tam je to vlastne už napísané, že mám túto povinnosť koordinovať eh, vonkajšie aktivity Európskej komisie, zahraničné aktivity. Jedna vec je zahraničná aktivita ako taká a potom sú vnútorné e, politiky, ktoré majú dopad na e, tú zahraničnú alebo vonkajšiu politiku. To už treba potom s predsedničkou e, komisie e, koordinovať. A potom dostatočné financovanie, to bola tá posledná vec, čo som nestihol ešte povedať. E, momentálne sa stavia veľký most v Chorvátsku, stojí 800 miliónov eur, z toho e, my platíme istú časť, ale väčšinu platí čínska firma a jej zamestnanci pracujú tam, e, alebo tam bývajú v lodi, ktorá tam je zakotvená v prístave. A jednoducho Spojené štáty európske, tie nikdy nebudú také, ako máme e, v Spojené štáty americké, pretože máme proste inú históriu, takže to sa nikdy nestane. To iba na také vysvetlenie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. E, teraz pán Mariani e, zo skupiny ID. Ďakujem, pán predseda. Pán Borel v máji v interviu pre španielskú tlač ste popísali rúsko ako nášho starého nepriateľa Pritom je to reálny nepriateľ, ktorý sa e, nejako nespomenul doteraz. Pomys- a, a, e, takýto reálny nepriateľ predstavuje radikálny a, e, terorizmus. Aj v posledných a, dňoch si vyžiada ľudské životy. Je to reálna hrozba v týchto dňoch a na Rade bezpečnosti v lete bolo vysvetlené, že E- e- enkláva e, sírska predstavuje naozaj najväčšie zásobisko teroristov vo svete momentálne. Takže chcem sa vás spýtať, ktorý je váš najhorší nepriateľ Európy? Je to Rusko alebo je to terorizmus? Ak je to terorizmus, čo chcete urobiť, aby ste ovplyvnili krajiny, ktoré tento financujú, ako Katar, Turecko či Saudská Arábia. Turecko tu je dosť také dvojznačné. Áno, ďakujem pekne. Ja som nikdy nepovedal, že Rusko je nepriateľ Španielska. Hovoril som o Európe. A e, rád to zopakujem, vyjadril som sa aj predtým rovnaký. Spojené štáty majú nejakú e, pozíciu jasnejšiu než v minulosti a vznikajú stále nové výzvy na východe. V tomto duchu sa o tom ja e, vyjadrujem. A ja som potom požiadal vysvetlenie aj ruského vyslanca, takže som nehovoril, že Rusko a Španielsko sú nepriatelia. Ale e, že z východu prichádzajú nejaké hrozby, to pravda je, pretože v opačnom prípade prečo máme stíhačky F-18 v Estonsku či v Litve, išli tam si ľudia iba e, vypiť kávičku? Nie, je to tam sú tam preto, lebo existujú isté hrozby. Máme tam proste naše jednotky, španielské jednotky, kanadské a tak ďalej. Proste táto hrozba existuje, je to hrozba, ktorá ide z východu. Samozrejme, v Litve to človek vníma trochu inak ako v Španielsku, to je jasná vec, ale treba si povedať, že máme tam aj španielské jednotky, ktoré sú zúčastnené na tejto operácii a proste pre mnohých Európanov je to hrozba, je to reálna hrozba. E, poviete, že ruský, e, ruský predstaviteľ to možno prehnať svojou reakciou. Samozrejme aj e, terorizmus je veľká hrozba. Samozrejme, že je. Mm, ja predsa teraz nebudem teraz porovnávať, ktorá e, hrozba je väčšia, ktorá je menšia. Tá hrozba, ktorá nás na, vyslovene na ulici ohrozuje, to je tá teroristická hrozba. Určite áno. Čo môžem spraviť ja? Alebo EÚ? v tejto veci. Máme mnohé nástroje k dispozícii, či sú to diplomatické aktivity, vzťahy s tými krajinami, ktoré v minulosti podporovali a vlastne možno aj ten vznik tých organizácií niekedy e, bol podporený s týmito, e, zo strany týchto krajín, ale e, to je tak všetko, čo som chcel k tejto téme povedať, čo som stihol povedať. Uh, takže pokiaľ ide o teroristickú hrozbu, opakujem moju otázku, uh, ako chcete postupovať voči krajinám ako Saudská Arábia, Katar alebo aj Turecko, ktoré postupuje dosť dvojznačne, pokiaľ ide o financovanie terorizmu. To je, myslím, eh, téma, v ktorej Európa musí urobiť viac, má, musí mať prostriedky a má prostriedky, aby urobila viac voči týmto krajinám, ale v realite nejako zatiaľ takto nepôsobíme. A potom títo teroristickí bojovníci, ktorí sú ešte v zahraničí a pochádzajú z Európy, treba ich eh, vrácať do Európy, zabezpečiť ich návrat do Európy alebo ich nechať tam, kde sú. Ďakujem. Eh, no Podľa mňa prístup Turecka, pokiaľ ide o terorizmus, nie je nejaký nejednoznačný. Treba povedať veci tak, ako sú všetci. Vieme, že boli isté procesy financovania aktivít, ktoré povedzme, podporujú e, sociologicky, to sa sociologické pozadie, ktoré potom vedie k terorizmu, tieto krajiny musia sa poslniť e, proti spoločnému nepriateľovi. Samozrejme, islamisti tí zabíjajú viac moslimov než e, kresťanov. Tí na to doplácajú v prvom rade tých obeti v arabskom e, svete, v juho e, východnej Ázii, v Severnej Afrike, tam tých ľudí, tých obetí oveľa viac než v Európe, či keď to čisto numerologicky, alebo teda z hľadiska kvantitatívneho, pardon, zoberieme. Takže to bola tá prvá otázka. A tá druhá, máme nejakých také, takéto osoby v Španielsku a vrátime ich, e, teda príjmeme ich do Španielska, tak e, sú to proste naši občania, e, majú isté práva a proste my sa s nimi vysporiadame v rámci naš, nášho e, justičného systému. Ďakujem. The... Ďakujem. Slovo dostane teraz mene, teraz mene skupiny EKR pani Fotiga. Ďakujem, pán predseda. Pán dezignovaný podpredseda, vysoký predstaviteľ. Eh, spomíname tu eh, klauzuly OSN, máme tu eh, námornú stratégiu a veľa porušení tejto námornej stratégie v juhočínskom mori zo strany Číny. Napríklad blokovanie úžin E, napríklad aj v Kerskom regióne, v Azovskom more sú problémy, e, prípady e, pirátstva v Atenskom zálive. Aj v lagúne Vysla Ako vnímate túto situáciu? Ja si myslím, že externé aspekty námornej e, stratégie spadajú do vašej priamej zodpovednosti. Borel, Ďakujem, pán Borel, na dve minúty. No Ďakujem pekne. No, to už sú témy, ktoré úplne nespadajú e, podľa mňa, pretože ja by som Eh, ochraňoval eh, dopravu a prepravu eh, na všetkých kontinentoch, na všetkých moriach alebo vo všetkých moriach, to asi nejde. Samozrejme chceme bojovať proti piráctvu, napríklad v tom africkom rohu, to je naša misia, ktorú tam máme rozbehnutú. Momentálne vlastne Španielsku tomu velíme, tomuto, tejto operácii, takže venujeme sa aj ochrane obchodu v tejto časti sveta v Indickom oceáne, tam už e, e, jednotky nemáme. A potom ide o ten orgán, ktorý ste vy e, spomínali tam pri Iráne, tak tam máme americké jednotky, to sa nás teda priamo netýka. Na rade sme diskutovali o tom, že keby bola nejaká námorná jednotka európska v tejto zóne, ako by to mohlo byť, nakoniec sme sa nedohodli a myslím si, že čo skoro to ani tak nebude, čo by sme s tým mali podľa mňa spraviť? E, dať e, a spraviť nejakú regionálnu konferenciu, ktorú by podporovala Európska únia, tak aby všetci aktéri sa dostali do nejakého dialogu, kde by sa deeskalovala situácia, aby tam boli námorné jednotky jedny, druhé, tretie. Môže sa stať, že proste dôjde k nejakej situácii, ktorá vieskaluje, e, tie dôsledky môžu byť naozaj nedozierné a to by nebolo dobre. Takže radšej deskalovať, spraviť nejaké stretnutie týchto jednotlivých strán, aby sa nedostali do naozaj otvorného ozbrojeného konfliktu. E, je to dôležité nielen pre nás, ale pre politickú rovnováhu ako takú a tam sme my mohli zohrať dôležitú úlohu. Ďakujem. Thank you. Follow-up question. Ďakujem. Doplňujúca otázka na jednu minútu, pani Fatiga. Ďakujem. Rusko je za eh, blokovaním eh, situácie eh, v okolí Kerču a aj v Azovskom mori, aj v Vistulskej lagúne takisto. Aký je váš prístup k sankciám voči Rusku za jeho pôsobenie v Ukrajine? No ja som zatiaľ nespomínal túto tému Azovského mora. Samozrejme je to pre nás eh, dôležitá eh, téma, čo týka tých sankcií voči Rusku, to môžem zopakovať, čo som už spomenal, treba byť naďalej jednotný v tejto otázke udržania sankcií voči Rusku. Eh, vznikli kvôli dvom dôvodom. poprvé nezákonná anexácia Krymu a po druhé porušovanie eh, integrity alebo uzmenia teda integrity niektorých častí Ukrajiny. A pokiaľ sa prístup Ruska v týchto otázkach nezmení, tak tieto eh, sankcie musia pokračovať a dúfam, že bude jednota v tejto otázke na rade, aby mohli naďalej pokračovať tieto sankcie. Čo ale neznamená, že nemáme pamätať na 5 základných princípov našich vzťahov eh, s Ruskom. Je to 5 princípov, nie iba jeden. A my chceme tam selektívne e, byť angažovaní vo vzťahoch s Ruskom, pokiaľ ide o také témy, kde môžeme sa dopracovať k pozitívnym výsledkom a k, ku konštruktívnemu dialogu. Ďakujem. Thank you. Let me... Ďakujem slovo. Teraz bude mať za GUE e, NGL skupinu e, pána Villanueva Ruiz. Nech sa páči. Ďakujem pekne. V posledných rokoch vidíme, že opäť sa zbrojí vo svete E, veľmoci ako Rusko alebo USA nedodržiavajú dohody o neproliferácii, e, vykonávajú nové e, testy jadrových zbraní, máme čoraz viac ozbrojených konfliktov, aj nových fóriem častokrát v rôznych regiónoch sveta, tá situácia je čoraz viac nestabilná a dnes sme napríklad počuli o tom, že Trump podporuje to, aby Turecko zautočilo na kurdské komunity na severe Sýrie. Čo v tomto kontexte chcete spraviť preto, aby Európska únia e, konala opačným e, smerom, aby práve že e, podporovala medzinárodnú bezpečnosť, aby sa krajiny odzbrojovali. A pokiaľ ide o to Turecko, tento útok chcete nejakým spôsobom odmietnúť, spravili by ste niečo, aby sa to nestalo, napríklad, že by sme nedodávali zbranie Turecku alebo nejaké iné kroky. Ďakujem. Eh, razón, señora Hm, ďakujem. Máte pravdu. Ideme e, do, takej, do takého obdobia nukleárnej nestability, to je veľmi vážne, tak toto povedať, ale je to pravda. E, pretože naozaj tie dohody, ktoré boli e, vybudované na to, aby sa zabraňovalo e, ďalšiemu zbrojeniu v jadrovej oblasti. Proste hm, sa prestávajú dodržiavať. A my v Európskej únii musíme vždy hrať úlohu alebo zohrávať úlohu toho, e, kto podporuje takéto dohody o neproliferácii e, jadrových zbraní, aby, mm, aby, aby obsahovali čo najviac e, povedzme, položiek, aby sa čo najviac dodržiavali, aby mali čo najširší záber. A my musíme rozmýšľať, akým spôsobom tú jadrovú dohodu aj s Iránom udržať a zachovať. Musíme naďalej pracovať e, na tom, aby do platnosti vstúpila e, tá e, dohoda, ktorá zabraňuje jadrovým testom a vy viete, že spoločná pozícia Európskej únie nie je, pokiaľ ide o E, tú dohodu, ktorá zakazuje jadrové zbranie. Tam nemáme spoločnú pozíciu, je tam iba, myslím, jedna krajina, ktorá podporuje takúto dohodu, ostatné krajiny nie sú. Za, dá sa o tom samozrejme diskutovať, ale takáto situácia momentálne je na rade a ťažko sa to e, zmení. Určite viete, že ja osobne a predpokladám, že väčšina z vás sme skôr e, proti jadrovým e, zbraniam, ale treba rešpektovať pozíciu členských štátov na rade a tá je tak, ako som povedal. Pokiaľ je o Turecko, Irak, USA, tiež som sa o tejto veci dnes e, dozvedel, je to naozaj veľmi vážna situácia. To, že Američania odsúhlasili e, Turkom, aby zasiahali na e, území Iraku, to sa ohrozuje teritoriálnu integritu tejto krajiny a my by sme mali jasne povedať, že takýmto spôsobom sa problémy v regióne určite riešiť nedajú. Ďakujem. Nadvezujúca otázka. Ďakujem. V Európe potrebujeme nielen slova, ale aj skutky. Vy, keď ste boli ministrom v Španielsku, tak ste schválili aj predaj zbraní do Sádskej Arábie, do, do Sádskej Arábie, kde pritom sa nedodržiavajú ľudské práva, kde sú politickí väzni, kde ľudia zomierajú. E, čiže máme tu stanovisko e, z decembra 2018, pokiaľ ide o kontrolu vývozu e, zbraní. Rokovali ste aj pokiaľ ide o pokiaľ ide o ten e, dokument e, o jadrových e, zbraniach a ich neproliferácii, nemyslíte si, že ten režim neproliferácie dnes už je taký zastaralý a že Európska únia by mala v tomto spraviť viac do budúcna? Ďakujem. Ako dobre viete, ja nechcem hovoriť o zahraničnej politike Španielska nebudem túto krajinu alebo politiku tejto krajiny vysvetľovať, ale v našej vláde sme vlastne iba splnili tie záväzky, ktoré ešte predchádzajúca vláda prislúbila, ale nejaký ďalší predaj zbraní do Sádskej Arabie sme neotvárali alebo nepodpisovali. Pokiaľ ide o tú neproliferáciu, viete, že momentálne je to v parlamente, rokuje sa o tom, a my Zatiaľ musíme viesť dialog tak, aby dialog bol otvorený. Budúci rok bude e, vlastne dôležitý datum, pokiaľ ide o túto zmluvu. My chceme, aby tieto výdobytky boli e, zachované. Pokiaľ ide o ten export zbraní, treba naozaj aktualizovať E, ten dokument z roku 2008, pretože už je veľmi neaktuálny táto spoločná norma európskych krajín, pokiaľ ide o kontrol vývozu zbraní, proste treba tento dokument naozaj revidovať, aktualizovať. Ďakujem. Thank you, Commissioner Designate. Ďakujem, pán dozignovaný komisár. Kolegovia, prejdeme teraz k druhému kolu otázok. Teraz by som chcel e, udeliť slovo v mene EPP skupiny pani Sandre Kalniete. Ďakujem, pán Borel, tu som. Západný Balkán predstavuje prioritnú oblasť pre Európsku úniu eh, kvôli eh, perspektíve eh, členstva. Keď ste pôsobili ako španielský minister zahraničných vecí, ste povedali, teda ide tu o krajinu, ktorá neuznáva Kosovo, ako e, podpredseda komisie by ste chceli napomáhať e, v to, španielskej vláde v tom, aby uznala Kosovo. Ak e, tu budeme naďalej situáciu, že Španielsko nebude uznávať Kosovo, tak nutne vaša dôveryhodnosť a integrita vašej Eh, politiky voči eh, Srbsku a teda v rámci dialogu medzi Srbskom a eh, Kosovom nebude bude negatívne ovplyvnené. Takže ako chcete postupovať v tejto oblasti? Ďakujem. Uznanie Kosova je kompetenciou členských štátov. Viete, že pokiaľ ide o našu zaangažovanosť, tu sme všetci Eh, rovnako zaangažovaní v tom a vieme, že Kosovo a Srbsko musí eh, si tu vytvoriť dohodu a ja sa budem eh, snažiť, aby som túto prioritu naplnil. A aj preto moja prvá cesta bude smerovať do Prištiny. Poznám dobre Srbsko, premiér Srbska Eh, toho som pozval v lete, aby navštívil eh, univerzitu nás v Španielsku a dobre poznáme Kosovo a teda eh, moja prvá návšteva bude smerovať do Kosova. My, Európania, nie sme schopní vyriešiť toto tento problém v našom susedstve. Ak sa nám to nepodarí, tak potom ako chceme mať naozaj moc celkovo z geopolitického pohľadu Čína, India, Rusko. Pokiaľ neuznajú Kosovo, tak eh, Kosovo nebude plnohodnotným štátom. Čo máme urobiť je, eh, je potrebné, aby sme ťažko pracovali, aby eh, ďalej pokračovali rozhovory aj Kosovo sa musí zaviazať, aj Srbsko sa musí zaviazať k hlbokému dialogu, úprimnému dialogu. Začal sa pred viacerými rokmi, trval príliš dlho. Môžete si byť istí, že toto je jedna z vecí, ktoré budem naozaj eh, veľmi eh, brať do úvahy, pretože ten aktuálny stav nie je udržateľný, nemôžeme pokračovať takto ďalej. A som rád, že včera Kosovo zažilo plné demokratické eh, voľby. Potrebujeme tú dohodu medzi Srbskom a Kosovom a toto bude predstavať moju prioritu. Ďakujem. Doplňujúca otázka Sandra Kalniete na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán Borel. Spomínate Čínu, Rusko a ostatné krajiny, ktoré takisto neuznali Kosovo, ale oni nie sú členskými e, e, štátmi Európskej únie. Ja som bývalá diplomatka a uprednostnila by som keby som vám mohla položiť otázku k výzvam e, európskej zahraničnej e, politiky, ale musím sa spýtať otázku týkajúcu sa integrity. Aké závery ste vy e, vodili zo e, situácie v Španielsku, pokiaľ ide korporátne informácie, tak takže vy ste vymenovaní do tohto úradu. A tam budete mať naozaj e, prístup k mnohým, mnohým informáciám. Bude ich ešte viac, než ako to bolo doteraz. Ja som to vždy odmetal, že takýto insider trading som, e, trading som nejakým spôsobom vykonával. Nemal som v dispozícii žiadne takéto e, dôverné informácie. Išlo tam operáciu v hodnote 9000 eur a to bolo 9000 to bolo iba 7% eh, môjho akciového portfólia, 93% tohto portfólia, eh, tu som, eh, no, toto percento som naďalej. Ja som si to ponechal, až kým kompletne neprišla svoju hodnotu, čiže získal som, alebo teda prišiel som o 300 tisíc eur Takže ľudí, človek, ktorý by mal nejakú e, privilegovanú informáciu, myslíte si, že by predal na základe tejto informácie iba 7% svojho portfólia a nechal e, realizovať 93% strát, vlastných finančných strát v takejto e, situácii. E, jednoducho človek, keď príde o 93% e, svojej e, investície, asi asi by som nebol dobrý insider trader, keby som e, e takýmto spôsobom e, postupoval. Navyše to neboli ani moje peniaze, ale boli to peniaze alebo investície mojej bývalej manželky, čiže to je ďalšia vec. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostáva Maria Arena a je, nie je len za SND, ale je predsedničkou e, podvýboru pre ľudské práva. Pán e, Borel, e, Vaše netelné deklarácie ma nezaujímajú, takže k vášmu eh, pondelkovému prejavu eh, zmluva o fungovaní Európskej eh, únie a karta, charta o ľudských právach evokujú, že treba princípy rovnosti, demokracie a tak ďalej rešpektovať vedú nás v Európskej únii či už vo vnútri EÚ alebo aj navonok. Pokiaľ ide o článok 21, zmluvy. Eh, toto má byť aj v srdci našich vzťahov eh, s tretími eh, štátmi, aj pri vyrokovávaní rôznych zmluv, dohôd alebo aj v oblasti migračnej politiky. Takže jasná otázka, aké opatrenia chcete prijať, aby ste zabezpečili, že celá komisia, celá komisia bude rešpektovať tieto ustanovenia zmluv a aby politiky ostatných komisárov a hlavne komisára e, zodpovedného za medzinárodný obchod nebude obchádzať tieto princípy, teda princípy ľudských práv. Ďakujem. Rozumiem vašej, vaš, vašu skepsu V reálnom svete sa totiž hýbeme medzi e, realitou, e, ktorej sa nemôžeme vyhnúť a princípmi, ktoré nemôžeme poprieť. Ale vždy tie princípy by mali byť na prvom mieste a Európska únia obhajuje ľudské práva. E, všade na svete sme naozaj v tomto lídrom a vždy to musí byť pre nás najdôležitejšia vec. Ochrana ľudských práv. To nie je iba zahraničná politická záležitosť, je to vec, ktorá by mala byť základom našich stratégií. A preto chceme pripraviť aj nový akčný plán pre ľudské e, práva. Pokiaľ ide o jeho pod, podvýbor, bilaterálne dohody znamenajú aj príslušné e, predpisy sú krajiny, ktoré e, pred, uprednostňujú tieto dohody, musia sa podriadiť e, dohovorom o ľudských právach a pracovnom práve. Sú napísané tieto pravidlá, ale ne, nevykonávajú sa. Treba si uvedomiť všetky e, kont- e, okolnosti. Uistujem vás však, že pre mňa ľudské práva nie je nejaký vrchol, ktorý korunuje obchodnú dohodu. Nie, to je integrálna súčasť takejto obchodnej dohody. Keď sa uzavrie dohoda, treba ju nie pri podpise, ale pri kontrolovaní výkonu kontrolovať. Bojúc proti práci detí a v ďalším environmentálnym e, prečinom, to všetko sa sleduje pri podpise komerčných dohôd. To sa stále stáva dôležitejším. Práve na základe porušených e, ľudských práv e, je ovplyvnená ekonomická realita práve na základe takýchto prečinov sa dosiahnu lepšie ceny, lepšie ekonomické podmienky. Monsieur. Ďakujeme. O doplňujúca otázka. Ďakujem. EÚ bude diskutovať s krajinami ako je India, Brazília, Čína, Izrael, Rusko, Kazachstan v rámci strategického dialógu. S týmito krajinami sme uzavreli rôzne dohody, kde sú rôzne doložky o ľudských právach, ktoré definujú rešpektovanie ľudských práv ako dôležitý aspekt dohody konkrétne, ako sa budeme snažiť ich rešpektovať, pretože doteraz tieto doložky neboli predmetom ďalšieho dosledovávania v rámci tých zmluv. Ak chceme, aby EÚ bola v tomto vieryhodná, ako sa chcete odkazovať vo vašich bilaterálnych vzťahoch s tretimi krajinami, práve tieto doložky, ak sme s nimi začali, e, do strategické dialógy. E, Napriek vašim obavám vás uistuje, že EÚ je vnímaná ako e, dôveryhodný partner a presadzovateľ ľudských práv. Nerobíme možno dostatok, ale našťastie sme tu. Môžem vám povedať, e, ak mám ísť do konkrétnych príkladov, tieto doložky, ktoré sa týkajú ľudských práv, sa musia zapracovať do všetkých bilaterálnych dohôd a musíme sa postarať, aby tí, ktorých porušujú v oblasti ľudských práv, pokiaľ ide o socioekonomické a politické vzťahy s týmito krajinami, aby sa stali aby sa, e, aby sa tu zohľadňovalo, aby sa to dotiahlo do výsledku, aby sa zohľadnili špecifika daných krajín. Máme na to akčný plán na obdobie 2020 až 2024 akčný plán EÚ, e existuje takých plánov veľa, ale treba sa pozrieť na to, ako to vieme pretaviť do konkrétnych bodov. A ja sa budem snažiť s parlamentom spolupracovať, aby EÚ bola naozaj, e, naozaj oporou, majákom e, presadzovania ľudských práv vo svete. Thank you. Ďaká. A teraz má slovo kolega kolegyňa Natali Luazo, predsedkyňa podvýboru e, pre obranu a bezpečnosť. E, ďakujem pekne. Pán Borel, Ursula von der Leyen jasne formulá ambíciu riadiť komisiu, ktorá bude geopolitická, pokiaľ ide o obranu a bezpečnosť Musíme si čoraz viac v Európe uvedomovať túto vec, aby sme spoločne posilnili spoločnú obranu. Zdieľame tento ideál. Už v roku 2016 globálna stratégia definovala cieľ strategickej autonómie EÚ. Použili sa nástroje, vytvorili sa nástroje, obranná kapacita, stála o obranná spolupráca. Musíme konať a máme nástroje na tento e, postup. A čo nám ešte výrazne chýba, je strategická spoločná kultúra, určitá zdieľaná doktrína. Parlament EÚ opakovane e, žiadal od vysokej predstaviteľky, aby konala v zmysle Bielej knihy, pokiaľ je o obranu a bezpečnosť EÚ. Je to dlhá práca, ale určite nevyhnutná. Takže pán Borel, budete sa angažovať v príprave tejto Bielej knihy naďalej? Madame la députée, Vážená pani poslankyňa, je pravdou, že nám chýba nemyslím e, výrazne, ale chýba nám strategická spoločná kultúra. E, pokročili sme tu v, e, v, polo, v politickom pláne, z, takisto v priemyselnej oblasti, takisto v operatívnej oblasti, pokiaľ ide o misie týkajúcich sa politiky bezpečnosti a obrany. Tu sú tri línie. Nestačí to? Ak chceme ísť ešte ďalej, musíme eh, ani nie, ako hovorí pán eh, Pascal Lamy, nemáme ani komunitarizovať to, to čo je mimovla- medzivládne, ani by sme nemali intergovernamentalizovať to, čo je komunitárne. A táto globálna stratégia, ak ju chceme prehlbiť, máme tu platformu, tie naše strategické plány. A či to postačuje? Nož tak otázka znie, či ešte treba uvažovať ďalej. Podľa mňa e, model Bielej knihy ukázal svoju účinnosť na národnej úrovni. Je to určite metóda, ktorá by dokázala naše budúce práci v EÚ inšpirovať. A dobre viete, že je to ťažké, e, zložité cvičenie a že musíme Eh, ho dovršiť, kým sa posunieme ďalej. Potrebujeme zdroje a politické a administratívne eh, sily, aby sme v EÚ pokročili v tejto oblasti a aby eh, výsledky smerovali ku konvergencii a odhodlanosti politickej angažovanosti v členských krajinám. Ak by sa tak udialo, ak by sme jasne videli, že toto by mohlo byť pozitívne, tak buďte si istí, že by som bol absolútne za pretože si myslím, že musíme v tejto stratégii a kultúry pokročiť a paralelne s tým pokračovať aj v našej spolupráci e, s NATO. Tie veci si neodporujú, jednoducho sa doplňajú. Ďakujeme pán Borel a doplňujúca otázka teraz. Nech sa páči, pani poslankyňa. Ďakujem. E, medzi tými e, nástrojmi, ktoré máme. Článok 427 e, dohody o EÚ hovorí o vzájomnej pomoci medzi krajinami EÚ. Tento článok sa už použil v roku 2015 vo Francúzsku po teroristických útokoch a viaceré krajiny vtedy reagovali na výzvu. Určite by bolo dobré vyvodiť závery z poučitia z toho článku 42.7. E, to by sa malo aj opierať o dobre zvládaný postup a čo najrychlejšie kroky a koordinácia by mali nasledovať. Kondis, konzistentná práca na sprevádzkovaní tohto článku by bola užitočná. V budúcnosti by to mohlo slúžiť na čelenie rôznym hrozbám, najmä hybridným, o ktorých ste hovorili. Aký máte k tomu presný postoj? Vedeli by ste sa zaviazať k evaluácii používania článku 42.7 a akú úlohu tu pripisujete Európskemu parlamentu. Nech sa páči. Pán Borel. Nepochybne článok, ktorý spomínate, je článkom, ktorý treba sprevádzkovať, ako vy hovoríte. E, už ste to avizovali. Pre Francúzsko to bol dramatický moment. Niektoré krajiny E, tu nasledovali niektoré e, teoreticky, niektoré prakticky. Tento článok i ďalšie články, napríklad 212, ktoré sa týkajú spoločnej reakcie pri teroristických útokoch, pokiaľ ide o prírodné katastrofy alebo veľké, veľké e, núdzové situácie pri udalostiach e, prírodného charakteru, to všetko treba sprotokolizovať povedať, akým spôsobom sa e, použijú. A prirodzene, ako som povedal, vy e, ste tými, ktorí tvárnia zahraničnú politiku. A to by bol naozaj dôležitý aspekt definovať, do akej miery tie nedelné kázne môžeme previesť do pondelkových činov. To znamená, potrebujeme usmernenia. Čo to znamená? Aby EU nebola obranná e, únia ako NATO, ale nie ak, e, a, alternatívou by nebol článok 5, ale článok 42.7, ktorý ste citovali. Článok 100 NATO na, nám hovorí o reagovanie na vojenské hrozby, ale pri hybridných hrozbách, pri kybernetických útokoch, ktoré nie sú stri, e, stricto senso vojenské, e, tak by sa používal článok 42.7, článok 5 nie. Ďakujem. Ďalším rečníkom e, za EPP, e Arno Dážo. Ďakujem pekne. Vážený pán Borel, máte naozaj tematické a geograficky veľké portfólio. Je to oblasť, ktorá výrazne patrí do právomoci členských krajín. Vaša misia je tak povediať z Mission Impossible, nemožná už 10 rokov, bez ohľadu na kvalitu daného zástupcu, bilancia európskej diplomacie nie je práve e, vynikajúca. E, ťažko možno citovať e, krízu, kde za posledných 10 rokov európska diplomacia by mala nejakú rozhodujúcu úlohu. Robíme tak trochu veľa, tak trochu všade ale dáva to dojem takého rozptýlenia, úsilia, financovania, ale tiež krokov a viditeľnosti vašej funkcie. Nemyslíte si, pán vysoký predstaviteľ designovaný, či by ste citovali niektoré priority, a viem, že samozrejme tu tak treba každého potešiť, ktoré by boli tie vaše prioritné kroky v agende? Merci pour décrire ma tâche. Ďakujem, že ste popísali moju úlohu takú, ako úlohu, ktorá sa nedá splniť. To ma nie veľmi povzbudzuje ale keď som bol eh, eh, tu členom tohto parlamentu, keď sme o tom diskutovali, ja som si tiež myslel, že je to nemožná misia. Hovoril som o tom, že sa žiada tu od jednej osoby veľa vecí, ale či už je možná alebo nemožná, je nevyhnutná. To e, treba to uviezť do reality, to nemožné. V Španielsku sa hovorí, že sme to urobili preto, lebo sme nevedeli, že je to nemožné. Videl som na jednom videu na YouTube, zdieľam ten názor, ktorý som tam, tie vaše slova, ktoré ste tam popísali, váš pohľad teda na obranu Európy. Treba mať doplnkovú stratégiu a treba sa v našich snách zamerať. Nemôžeme byť predsa všade, pretože niekedy naše, naša schopnosť konať nie je tá istá. Hovorili, pýtali ste sa na zložitú otázku, stanoviť si prioritu. Čokoľvek vám odpoviem, Vždy tu bude niekto, kto bude nespokojný. Keďže mi ale o to žiadate, môžem vám povedať, že Balkán a východná hranica EÚ, to sú veľké priority našej zahraničnej politiky. Nemôžeme povedať, e, že geopolitika by nevedela vyriešiť problémy, ktoré sú v našom bezprostrednom susedstve. A, a e, pozrime sa na Líbiu zjavne. E, tu aktéry európskych chýbajú. Opäť Neuvedomuje si možno, aká obrovská hrozba sa skrýva v nestabilnej Severnej Afrike. Mali by sme tam robiť viac. Ak to nebudeme veď urobiť, veľmi ťažko budeme môcť potom zohrávať e, úlohu v celosvetovej rovnováhe. Nuž tak, či je to nemožná úloha? Úloha je to veľká, ale myslím si, že s vašou pomocou by to mohlo priniesť niekoľko plodov. Thank you, Ďakujem. Doplňujúca otázka, pán Donžon. Ďakujem, pán Borel, za túto dobrú odpoveď, ak to tak môžem nazvať. Myslím si spoločne s vami, že ak nedokážeme presadiť naše hodnoty a úlohy v bezprostrednom susedstve, ťažko budeme globálnym hráčom. Ale ja by som chcel ešte trošku ďahel, ďalej, než je Severná Afrika, do sahelskej oblasti. Viete, že ľudia, ktorí tam slúžia na misiách európskych, vojenských i e, civilných, tak tam ich máme najviac. Práve obrovské kroky v rozvoji a bezpečnosti EÚ 10 ročia pripravuje komunikácie, oznámenia, pl- strategické plány, aby sme našli riešenia. A napriek všetkému tomuto naše kroky e, zdá sa nie sú rozhodujúce. Aké kroky by ste tu e, videli na rozvinutie lepšie v tejto oblasti? E, je to veľmi dôležité. Bol som práve v Nigeri, v Senegali. Neuvedomujeme si, aký veľký význam má pre Európanov sahelská oblasť. Je to naozaj južná hranica e, Európy. Arabi používajú slovo fita. Oni tým popisujú to, čo sa tam deje neustály štrukturálny konflikt medzi e, nepriateľmi, medzi e, polnohospodármi, pastiermi, e, spra- spravovaním pôdy. Treba tam konať viac. Je to ohnisko terorizmu, všetka tá ne- geografická nerovnováha v budúcich rokoch. E v Saheli tu bude čoskoro 200 miliónov obyvateľov a táto zelená hranica, o ktorej hovoria ekológovia, o ktorú žiadali ekológovia, aby sa zastavilo šírenie Sahary, treba tu e, sústrediť administratívne vojenské úsilie e, štátotvorné a e, budeme o tom musieť diskutovať. Je to určite tretia priorita, do určitej miery dokonca prvá. Thank you, High Representative. Ďakujem, vážený pán designovaný e, e, vysoký predstaviteľ. Teraz ďalší, ďalší predstaviteľ Sven Mixer za SAD. Vážený pán dezignovaný komisár, rád by som sa vrátil k obrane a bezpečnosti a od tej strategickej kultúry by som prišiel k tým strategickým schopnosťom EDI, e, PESCO, EDF. Na jednej strane na, úloha našich iniciatív je zamerať naše spoločné úsilie a, na, e, zrýchliť našu globálnu konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o rozvoj, priemysel, e, výskum, ale ten cieľ je tiež zabezpečiť, aby sme k dispozícii mali naše e, potrebné kapacity, aby sme si plnili medzinárodné záväzky a ambície, ktoré máme v globálnej agende. A preto moja otázka znie, kde vnímate tie uh, nedostatky v našich kapacitách. Ako to chcete riešiť na úrovni EÚ, ale aj pokiaľ ide o medzivládnu úroveň, aby sa riešili tieto výpadky alebo nedostatky v našich e, e, kapacitách? Pokúšim sa za dve minúty zodpovedať túto zložitú otázku, ale veľmi konkrétne. Poprvé, dohodli sme sa na pláne rozvoja kapacít, kap- schopností. Tu je jeden z obraných e, priorít. A te sem patrí, to si uvedomme prosím, e, e, zodpovedné kybernetické otázky, otázka balistických striel, otázka striel vzduch, vzduch a tak ďalej pri líbijskej otázke sme nemali kapacity na dotankovávanie našich lietadiel. To tiež potrebujeme. Museli sme siahnuť po podpore Američanov. Tieto kapacity na ne potrebujeme, alebo potrebujeme ich e, naše e, e, operácie bezpečnostnej politiky. Tu treba mať na pamäti aj schopnosti a doplnkovosť s prioritami NATO. Príklad. USA má len jeden typ bojových tankov. My máme 17 rôznych typov e, bojových tankov. Nedostatok spolupráce medzi člensk- členských krajín v oblasti obrany nás, e, pre nás znamená 30 tisíc miliónov eur s, e, ročne. Musíme e, rozvinúť PESCO a Európsky obranný fond – to bude oveľa lacnejšie investovať do e, kooperatívnych kapacít, než mať mnoho rôznych kapacít, ktoré nie sú vzájomne kompatibilné a príliš nákladné na údržbu alebo na e, zosúladenie. Musíme mať e, ambiciozne ciele, ale musíme im dostať. Máme tu nový viacročný finančný rámec. Vy budete spolu s radovaním rozhodovať a musíme tiež venovať e, pozornosť našemu manažmentu e, zdrojov. To je rovnako dôležité než e, ako, ako vojenské iniciatívy. A na to potrebujeme ďalší typ kapacít policistov, sudcov, prokurátorov a ďalších odborníkov. Ďakujeme. Doplnková otázka, pán Mikse. Súhlasím s tým, že spolupráca je to kľúčovým e, termínom. V minulosti sme boli svedkami toho, to, keď sme výborne spolupracovali pri tvorbe kapacít. Mnohé zdroje, bohužiaľ, sa e, naše bojové zložky napríklad sa nedostatočne využívali. A ja som presvedčený, že tieto bojové jednotky majú hodnotu pri tej E, transmisii vzhľadom na finančné a politické prekážky, ktorými sme svedkami. Ako vnímate možnosti e, riešiť tieto prekážky, aby sme vedeli využiť kapacity, ktoré e, účelne spolu budujeme? Pán Borel. Áno, to je vlastne táto obyvá skupina, ktorú sme jedine využili však, ale E, toto sú jedné zložky, ktoré e, sú vlastne pripravené zasiahnuť v rámci EÚ a zareagoval tak, zareagovať. Takže ja si myslím, že musíme e, diskutovať ďalej o tom, čo moja predchodkynia pani Mogherini vám navrhla ako E, vlastne zabezpečiť takéto rýchle mobilizácie týchto bojových zložiek, e, pretože v minulosti e, v prípade Centrálnej republiky a Malí sme to zažili z viacerých dôvodov. Tieto zložky sa nedali mobilizovať. Keby takéto zložky existovali, musíme zabezpečiť spoločné financovanie, pretože oni by predstavovali spoločné, spoločnú obrannú schopnosť Európskej únie. Ďakujem, pán dezignovaný podpredseda. Prejdeme k ďalšiemu rečníkovi za e, e, zelených EFA, pani Jenbu. Nech sa páči. Dobrý deň, pán predseda. Dobrý deň, pán Borel. Hovoríte, že treba byť koherentný na medzinárodnej úrovni. Súhlasím s vami, ale myslím, že treba si hlavne pozametať pred vlastnými dvermi. Pán Borel, eh, hovoríte, že ste presvedčeným eh, eh, feministom už dlho, takže ako konkrétne chcete zabezpečiť, aby eh, európska demokracia, eh, eh, diplomácia bola tiež viac feministickou, pretože 70 je tam mužov a na, na vyššej úrovni je to dokonca 87 eh, mužov. Eh, takže ako chcete zabezpečiť rovnosť eh, príležitostí a dostatočné zastúpenie žien na všetkých úrovni riaditeľstva a aj na úrovni 50 žien vedúcich všetkých delegácií, ako to žiadal Európsky parlament do budúcnosti. A potom, pokiaľ ide o znevýhodnené populácie, žiaľ, diplomacia E, príliš často je synonymom sociálnych e, elít. Takže čo chcete urobiť, aby sa to zmenilo, aby tu e, bola väčšia rovnosť aj zo sociálneho pohľadu? Ďakujem pekne, pán Borel, na dve minúty. Rodová rovnosť je jedna zo základných pilierov európskej politiky. Pani e, von der Leyen to jasne e, spomenula. E, rodová rovnosť v zahraničnej politike neznamená iba rovnosť medzi ženami a mužmi na vysokých postoch. sme momentálne na úrovni jednej tretiny. Momentálne v tejto oblasti, aby som bol úprimný, bude nemožné dosiahnuť 50 do toho času, ktorý ste navrhli, môžem povedať. Áno, ale uprednostním úprimnosť. Musíme bojovať e, za realistický cieľ, to je 40 mm, e, a národné e, diplomatické zložky ponúkajú približne tretinu tých, ktorí u nás pracujú, takže tuto potrebujeme aj ich súčinnosť vysoko kvalifikované ženy v diplomatických e, e, zložkách sú momentálne naozaj e, veľmi nedostatkové. Ja tento poz, problém poznám už z domu, takže bude ťažké zabezpečiť ich 50 v krátkej dobe. Ale podobne dôležitým cieľom je rodové otázky, sústrediť sa na ne v diplomatických a vo, vojenských E, krokov v zahraničí. E, videl som včera e, video jedného kolonela v armáde v Mali, ktorý vysvetľoval o aké sú úlohy žien v takýchto konfliktoch. Povedal, že skutočnosť, že v armáde boli zastúpené aj ženy, bol jediný spôsob, ako zabezpečiť, že ženy, ktoré boli znásilňované, terorizované, dokázali mať dôveru v armádu. Takže eh, aj v diplomatických a vojenských eh, aktivitách eh, sa musíme sústrediť na otázku rodovej rovnosti. Ďakujem. Doplňujúca otázka pani Jenbu. Súhlasíte so skutočnosťou, že naozaj hambou pre Európsku úniu, že Rasnoden nedostal ocenenie bolo by eh, potrebné, eh, sa, aby, aby sa Európska únia eh, naozaj poďakovala, aby ocenila takéto kroky. Nový šéf európskej diplomácie by ste mali byť práve vy, čo by ste chceli urobiť, aby Európska únia už skoncovala s takýmto svojim postojom. čo chcete urobiť preto, aby ste presvedčili šéfov štátov a vlád aby e, sa zmenila táto e, pozícia, pretože tento pán e, teraz obetovne žiada o azyl v jednom z členských štátov Európskej únie. Ďakujem pekne. Neviem túto otázku odpovedať, úprimne povedané. Nemám k tomu potrebné informácie, aby som vám vedel povedať, aká je teda primeraná odpoveď. Musel by som si to najprv naštudovať, Čiže ak vám mám dať úprimnú odpoveď, tak vlastne neviem. Thank you. Next speakers for the ID group. Ďalší eh, rež, rečník eh, Patrik eh, Berg Ďakujem pekne, ehm, pán eh, predseda. Vo vašich písomných eh, odpovediach ste povedali, že eh, vašim zámerom je vyčerpať plný potenciál Lisabonskej zmluvy, aby sa začal umožňovať hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v oblastiach politik spadajúcich do vašej pôsobnosti. Mohli by ste povedať, ktoré sféry boli primerané na uplatňovanie tak, takéhoto typu hlasovania? Pre členské štáty to predstavuje eróziu suverenity, ale EÚ musí konať rýchlejšie a efektívnejšie, povedali ste, a musí prekonávať prekážky, e, ktoré by nás pri rozhodovaní v zahraničnej politickej oblasti mohli e, brzdiť. E, chcem sa spýtať ešte aj trošku niečo k migrácii E, migračná politika vychádzajúca z ľudských e, práv môže byť v zmysle migrantov, ale je to aj v najlepšom záujme občanov e, Európy. Je masová migrácia, ktorú sme zažili v posledných rokoch ohrozením pre členské štáty alebo nie? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega, pán Borel, na dve minúty. Sú to vlastne dve otázky, ale pokúsim sa zareagovať za dve minúty. Ako už som povedal, ako som povedal už predtým, pre mňa je tu trochu e, rozpor e, zachovávať tú e, požiadavku jednomyselnosti vo finančných oblastiach a finančných perspektív, pričom diskutujeme o jednom percente európskeho HDP. Požadujeme tam jednomyselnosť a potom príjmame rozhodnutia, ktoré sú E, sa vzťahujú na oveľa dôležitejšie veci, ako napríklad ľudské práva, e, vojna a mier a tam rozhodovať kvalifikovanou väčšinou. Bolo, bola by oveľa jednoduchšia moja práca, keby sme e, tu mali všade kvalifikovanú väčšinu, ale nie je možné vnútiť nejaké rozhodnutie nejakému členskému štátu proti jeho vôli, pokiaľ sa to týka takýchto dôležitých otázok. Poďme krok za krokom, postupujme krok za krokom, začneme používať kvalifikovanú e, e, väčšinu e, napríklad v oblasti sankcií voči Rusku, aby sme sa vyhli jednomyselnosti v oblasti ľudských práv a mierových misií. A potom, ak sa nám podarí vytvoriť takúto strategickú spoločnú kultúru, sa snažiť dohodnúť na e, takýchto otázkach týkajúcich sa suverenity. Nemáme rovnaké e, chápanie e, sveta, kým nemáme, nemôžeme mať spoločnú zahraničnú politiku. Ako dlho to trvalo, kým sme sa dostali od spoloč, spoločnej meny k jedinej mene? Koľko to trvalo, aby sme od zdieľanej suverenity čiastočne sa dopracovali k jednotnej mene, ktorá naozaj predstavovala úplné zdieľanie suverenity. Bolo treba tiež postupovať krok za krokom, ale e, finálnym cieľom je, aby rozhodnutia sa príjmali kvalifikovanou väčšinou, keď nadíde čas. Ďakujem, pán kolega. Doplňujúca otázka. Ďakujem. Druhá časť mojej otázky sa týka e, hlavne prenasledovania e, kresťanov na celom svete. E, vysoká predstaviteľka predstavila správu napríklad v Burkina Faso. Tam sú kresťania systematicky prenasledovaní, vraždení, kostoly vypalované v zóne Sahelu a v veľkých častiach Afriky a Blízkeho východu je toto e, bežné. Je to jeden e, z mnohých e, príkladov z posledných mesiacov a rokov. V tomto výbore tu v parlamente je silná podpora, pokiaľ ide o ochranu menšín, ale zabudáme pritom na kresťanov a ich situáciu vo svete. Ja viem, že je to možno nepopulárny pohľad, ale dúfam, že predsa len sa zhodneme na tom, že Európa vychádza z kresťanských hodnot a mali by sme určite toho urobiť viac, aby sme chránili chránili tých, ktorí zdierajú naše hodnoty. Dezignovaný e, člen e, komisie si uvedomuje e, toto zvyšujúce sa násilie na Blízkom východe voči kresťanom a ako chcete proti tomu pôsobiť. Ďakujem, pán Berg, pán Borel, nech sa páči. Popular, Neviem, či to je populárne alebo nepopulárne, ale súhlasím s vami pretože sloboda vierovýznania je jeden zo základov európskej civilizácie. My sme medzi sebou bojovali e, z náboženských dôvodov. Vojna medzi náboženstvami e, viedla ku krvi prelievaniu po staročia v Európe a teraz sme sa naučili rešpektovať e, slobodu vierobyznania nielen pre kresťanov, ale aj pre všetkých. A viem veľmi dobre, čo sa deje v Burkine Faso alebo napríklad v Iraku, kde kresťanské komunity Eh, boli ničené eh, už veľmi dlho, sú ničené, takže musíme toto brať veľmi vážne a venovať sa tomu v našej zahraničnej politike. Eh, v prípade Burkina Faso ide tu o sú, súčasť naozaj všeobecného násilia voči všade, ale v Iraku E, to bola situácia špecifickejšia. Ďakujem za EKR. Teraz v mene skupiny EKR má slovo pán Herman Terč. Buenas, buenas tardes, señor Borrell. Dobrý deň, pán kolega, vítajte e, v parlamente, ktorý tak dobre poznáte. Tu som, takže ešte raz dobrý deň. A ja budem e, opäť hovoriť o tých sankciách, pretože vy reálne im neveríte, ak by sme mali takú pozíciu, akú máme, pokiaľ ide o Venezuelu, alebo v prípade Kuby, teda ak by sme mali rovnakú pozíciu v prípade Južnej Afriky, ako máme dnes v prípade Venezuely, tak stále by bol v Afrike apartheid. Čiže vy nám hovoríte, Máme nejakých 25 osôb, ktoré sú na zozname a majú tie sankcie voči nim uplatnené v prípade Venezuely zo strany EÚ. Máme tam takmer 5 miliónov utečencov z Venezuely, ktorí e, pred týmto režimom utekajú do iných krajín a tento režim pokračuje iba preto, lebo e, vlastne Kubanci ich podporujú a riadia. Máme 25 ľudí, ktorí sú potrestaní na zozname e, sankcií a na Kube je tam nula osôb na tomto sankčnom zozname. To je málo. Pán Brony sa páči. Pán Terč. Yo no he dicho que estoy en contra. Ja nehovorím, že som proti sankciám. Som proti kolektívnym sankciám, ktoré majú dopad na obyvateľov Venezuely. Situácia vo Venezuele už teraz je veľmi e, náročná Čiže ja si myslím, že e, nejaké veci, e, nejaké kroky, aby to ľudia mali ešte menej e, jedla, menej liekov, to, to nemôže byť. Čiže to som povedal aj USA, my nebudeme podporovať všeobecné sankcie voči všetkým obyvateľom krajiny, ale budeme podporovať individuálne sankcie voči konkrétnym osobám. Španielsko podporuje napríklad sankcie proti tým 7 osobám, ktoré mučili tam konkrétneho človeka a potom nakoniec ho zabili. Takže e, určite ja tiež mám záujem o tieto slobody e, vo Venezuele. Pre vás je to téma, aj pre mňa je to téma a pracujem na tom. E, chcem sa pracovať k jedinému možnému riešeniu a to je e, rokovanie alebo vyrokované riešenie v rámci venezuelských aktérov k demokratického charakteru. Ja viem, že Kuba tam má istý vplyv, výrazný vplyv, nielen Kuba, aj iné krajiny, čiže tá situácia je oveľa komplikovanejšia, než by sa mohlo zajať. Takže aby to nevyzeralo, že som proti sankciám, som proti kolektívnym sankciám, ktoré škodia, by škodili ľuďom, e, ktorí už sa nachádzajú tak či tak vo veľmi nedobrej situácii. A pokiaľ ide o Kubu, my sme tu prijali v parlamente opatrenia na izoláciu Kuby. E, aký výsledok sa dostavil? Žiaden potom e, po istých rokoch sme sa dopracovali k politike vzťahov na základe nejakej dohody a dokonca uh, aj pápež navštívil Kubu, aj Obama tam bol, aj francúzsky prezident tam bol. Vlastne jediný, kto tam nebol, je španielský premiér, ale inak tam boli všetci. Hm? Gracias. Follow-up question, Mr. Ďakujem, pán Ter. Chcete položiť doplňujúcu otázku na minútu? Ale Kuba nie je bežná krajina, kam ľudia bežne chodia. To je e, väznica, e, riadi e, ten kriminálny režim e, vo Venezuele, kde máme 5 miliónov utečencov, ľudia e, utekajú do Kolumbia a tak ďalej. Čiže Kuba to nie je nejaká bežná krajina, nejaká super krajina. Proste treba prijať isté opatrenia proti poslednej veľkej komunistickej diktatúre e, na západnej pologuli, ktorá e, e, destabilizuje tento región. Odpoveď, ale ja nehovorím, že to je nejaká skvelá krajina, však predsa obaja hovoríme po španielsky. Povedal som, že to je super krajina, nepovedal. Chodia tam ľudia, alebo nechodia tam ľudia. Buď to je pravda, alebo to nie je pravda. Bol tam Obama, bol tam papež, bol tam francúzsky prezident. Boli my sme tam neboli. A vy hovoríte, že to je jediný, e, že to je jediná komunistická diktatúra na svete. Určite vám nejaká neušla? E, viete, čo mi povedal e, Raúl Castro svojho času? Povedal mi, predstav, spravajte sa ku mňa, ako keby som bol zo Saudskej Arábie alebo z Číny. Áno, naozaj tam nie sú slobody, slobody a práva, ktoré my E, požadujeme e, v krajinách. Čiže my to nejako netolerujeme. Iba hovoríme, že lepšie je mať kontakty s takouto krajinou, s takýmto režimom, aby tam prebiehali nejaké kontakty medzi národmi, medzi krajinami. Je to lepšie ako izolácia, pretože už dobre vieme, že tá politika izolácie nefunguje. Thank you, high representative. Ďakujem, pán dezignovaný eh, vysoký predstaviteľ, podpredseda komisie. Teraz pani Izabel eh, Vysole Líma, nech sa páči. Pán Borel, eh, slobodné e, vyjadrovanie vlastnej mienky, aj sloboda mézií e, musia byť ochraňované, sú e, známkou demokracie. Čo chcete zabezpečiť, aby sme zabranili dezinformačným kampaniam a negatívnej hostilnej kampani voči EÚ a jej členským štátom? Terorizmus už bol spomenutý Máme tu ohrozovanie ľudských e, e, práv e, občanov všade vo svete. Aká je vaša pozícia k posilneniu bezpečnostných opatrení, ktoré sú často potrebné posilniť v členských štátoch a takisto obmedzujú slobody? V tomto momente eh, mnohí ľudia bojujú na svete eh, za právny štát, za slobody, ľudské práva. Často sú zastrašovaní, atakovaní, niekedy dokonca zavraždení. Konkrétne, ako eh, chcete sa vystávať k rešpektovaniu ľudských práv v našich medzinárodných vzťahov, okrem teda ekonomických vzťahov, ktoré ste už spomenuli. Ďakujem. Ďakujem, pán Borel. Myslím, že odpoveď eh, som už istým spôsobom dal. EU má isté kapacity a najmä je to kapacita diplomatických vzťahov. My vykonávame istý politický tlak, pokiaľ ide o tie krajiny, ktoré nesplňajú tie normy, tie štandardy, ktoré my požadujeme. Vy ste spomenuli tú dezinformáciu, dezinformácie, to je vážny problém samozrejme a týka sa nielen Ruska, týka sa ale aj Ruska. Najmä Ruska, tak by som povedal. Čiže treba to brať vážne. Ale áno, treba to brať eh, vážne. Je n'avais pas nommé la Russie. No, no, no, no, pero, pero... Áno, vy ste nespomenuli priamo eh, Rusko, ale ja spomeniem Rusko ako konkrétnu krajinu, ktorej sa tento problém týka, predsa všetci to vieme, existujú tieto dezinformačné kampane, ktoré pochádzajú práve zo serverov, ktoré sa nachádzajú v ruskom území. Ja nehovorím, že to je priamo samotná ruská vláda, ja som s Lavrovom o tom hovoril, Uh, on mi povedal, že ja to nerobím, e, Sputnik a Russia Today to sú súkromné firmy, ok, dobre, ale proste beží istý dezinformačný proces, ktorý útočí poškodzuje demokratické zdravie našich krajín a dezinformácie budú jedným z najväčších e, problémov, aj pokiaľ ide napríklad umelú inteligenciu, treba sa na to pripraviť. Toto sú veci, ktoré budú oslabovať tie e, procesy, ktoré v našich krajinách máme. Takže máme isté také tri e, témy, východná Európa, potom máme túto jednotku rýchleho konania v prípade dezinformácií, máme e, istú obmedzenú možnosť konať v prípade takýchto dezinformačných kampaní, mali by sme mať lepšiu kapacitu samozrejme, pretože ten problém sa bude ešte do budúcna zväčšovať. Keďže tie technologické nástroje, ktoré, na ktorých sa pracuje... Thank you. Follow-up question. Ďakujem. Doplňujúca otázka. Pán Borel bola som spokojná s vašou odpoveďou, ale bol by som rada, keby ste ešte trošku upresnili, pokiaľ ide o to, čo už zaznelo predtým. Slobodné vyjadrovanie e, e, mienky je prepojená e, s mienkou náboženskej, slobodou náboženského vierovýznania, mediálnou slobodou Eh, v týchto oblastiach sú mnohé konflikty, vojny. Ako sa chcete konkrétne zasadzovať za novú eh, platformu Global Exchange on Religion in Society, eh, ktorú vytvorila vaša predchodkynia? ako chcete ochraňovať konkrétne e, zábranami Európskej únie náboženské menšiny a e, ako to bude pokračovať ďalej s vysokým e, predstaviteľom e, pre náboženské otázky. No a pokiaľ ide o svet za hranicami EÚ, veľmi často až v zákonoch je zakotvená nerovnosť medzi ženami a mužmi. Čo chcete robiť? Ako sa chcete zasadzovať za rovnosť rodov na všetkých kontinentoch? Ďakujem. Na jednu minútu, pán Borel. Nakoniec ma aj presvedčíte, že moja misia je nemožná, pretože stále e, tu mi hovoríte takéto široké témy, alebo spomínate vyriešenie rovnosti, ale rovnoprávnosti na všetkých kontinentoch a tak ďalej. Ja poznám pani Mogherini veľmi dobre a ja ju budem vždy podporovať, pretože ja som e, presvedčený, hoci nie som e, veriaci, e, že sloboda vierovýznania je veľmi dôležitá, treba ju podporovať. Treba, treba ju podporovať, pretože je veľa krajín na svete, kde takéto veci nefungujú, kde slobody, alebo sloboda vierovýznania nefunguje tak, ako by mala. A pani Mogherini pred mesiacom túto iniciatívu spustila. Ja si myslím, že treba ju podporovať a ja e, som presvedčený, že e, toto je téma, ktorá aj mne je blízka, napriek tomu, čo som spomínal, a myslím, že aj parlament to bude vnímať podobne. Thank you, high representative. Ďakujem, pán dozignovaný e, podpredseda, vysoký predstaviteľ. Ďalším rečníkom za Renew e, Europe je Urmas Paet. Pán Borel sme e, dosť na rovnakej línii v tom, že susedia sú veľmi dôležití a e, východné partnerstvo je prioritou e, v zahraničnej bezpečnostnej politike pre EÚ, pretože je pre dôležitá stabilita a bezpečnosť vo svojom susedstve, na svojich hraniciach. Avšak Rúdsko naďalej zachováva konflikty na Kríme, v Donbasku, v Moldavsku, v Transnistersku, v Eh, Južnom abchátsku, Osecku, Gruzínsku, takže ohrozuje aj bezpečnosť Európskej únie. Chcem sa teraz pýtať, ako eh, chcete eh, si ponechať východné partnerstvo ako jednu z priorít pre EÚ aj tým, že zabezpečíte dostatok finančných prostriedkov pre túto oblasť a pokiaľ ide o východné eh, partnersko, aké eh, zásadné kroky chcete príjmať, aby eh, dochádzalo k, post- k ďalšiemu pokroku v prípade týchto konfliktov, ktoré som spomenul v, v krajinách východného partnerstva? Ďakujem. Pán Borel, na dve minúty. Ja si myslím, že najlepším spôsobom, ako čeliť ruskému expanzionizmu, ak to takto môžem nazvať, alebo ruskej hrozbe, ak chcete, je e, pomáhať e, e, posilňovať Ukrajinu, posilniť ozdolnosť Ukrajiny, jej schopnosť vykonávať reformy, aby sa mohla stať demokratickou prosperujúcou krajinou. Sankcie voči Rusku tomu napomôžu, ale myslím si, že sankcie by nemali byť vnímané ako politika, ako taká je to nástroj. A Vych... Nemôžeme to takto vnímať ako e, to, to, že sme proti niekomu. Musíme si tu vytvoriť e, okruh krajín, demokratických krajín e, na našom susedstve, aby sme tu posilňovali rovnováhu. Dôležité sú tu naše, naše vedúce princípy, našich 5 vedúcich princípov ktoré nám e, e, pomáhajú e, zachovať rovnováhu. Ukrajina ostáva veľmi ústrednou, pokiaľ ide o našu strategickú výzvu, nazvime to takto strategickú výzvu, ktorú predstavuje Rusko. A bol spomenuté, že jednou z najväčších priorít preto, aby sme tu mali dôveryhodnú zahraničnú politiku, Mali by sme e, teda sledovať tieto ciele a e, nie e, všetky členské štáty tu majú rovnaký postoj. Ehm, nie sme Nezabúdajme, že v tejto oblasti je potrebná jednomyselnosť a teda ak tu nebudú, nebudú rovnaké náhľady všetkých štátov, tak tu budeme mať problém. Musíme teda posilňovať, musíme posilňovať našu jednotu a e, podporovať naše susedné krajiny. A ja zdôrazňujem, že to e, sa nemôže vnímať ako krok proti komukolvek. Ďakujem, pán Paet. E, doplňujúca otázka. No, Rusko viackrát porušilo medzinárodné právo a naďalej e, e, zachováva konflikty na území svojich susedných krajín Gruzínsko, Ukrajina. E, a v dôsledku toho Európska únia a iné demokracie krajiny um, uvalili sankcie na Rusko. Konsenzus je dôležitý, ale máte nejaký konkrétnejší plán možno ako konsenzus v tejto téme medzi členskými štátmi EÚ ehm, vytvoriť? A aké iné ehm, metódy by mala Európska únia využívať viac, Eh, aby eh, ovplyvňovala eh, krajiny, ktoré porušujú medzinárodné právo, aby ho upustili. A čo si myslíte o magnického zozname, pokiaľ ide o Európsku úniu? Aj možný postup. Ďakujem. Pán Borel. Myslím, že to bol Teodor. Roosevelt, ktorý povedal, musíte hovoriť jemne, ale držať pritom palicu e, v ruke. Keď nemáte veľkú palicu v ruke, tak e, radšej nehovorte nahlas. A Európska únia v ruke takúto veľkú palicu nedrží. Nie je to e, žiadna vojenská protiváha, E, ako som už povedal, musíme byť prísni, pevní voči Rusku, ale zároveň chápať, že toto je niekto, s kým jednoducho e, musíme byť v kontakte. Nie všetko sankcie e, a ďalšie sankcie vyriešia. Sankcie to musíme ponechať, ale zároveň tu potrebujeme diplomatické nástroje a piatý princíp, alebo teda týchto, týchto princípov otvára dvere selektív E, e, e, vzťahom v určitých oblastiach, ktoré napomôžu vytvoreniu dialógu, ktorý by spôsobil, že veci sa vyvinú. Ďakujem. Ďalším rečníkom je náš kolega Nathan Gill z Nezaradených. Hovorili ste, že silná politika si potrebu vyžaduje silnú demokratickú podporu. V máji tohto roku ste tiež povedali na otázku čoho sa je ľahšie zdať, meny alebo zahraničnej politiky. Vy ste odpovedali, že e, mena a hranici sú tie najdôležitejšie veci pre existenciu krajiny. Nielen Briti to uznali. Milióny e, občanov EÚ nechcú sa vzdať svojich hraníc alebo meny a národných e, armád, ktoré chránia tieto hranice. Myslíte si, že E, viete prinúšiť Poliakov, aby sa zdali zlotého alebo dánov koruny? E, ako sa dosiahne, že, ako by ste chceli dosiahnuť silnú demokratickú podporu? Na dve minúty, pán Borel. Ja už si presne nepamätám tie slova, ten citát, ale na politológii hneď v prvej e, v prvom, v prvom predmete sa vyučuje, e, že hranice, armáda, mena e, to sú nástroje štátu. Ja hranice nemám rád. Ja si myslím, že hranice sú taký pozostatok histórie, krvavé histórie častokrát a že progres ľudstva rovná sa prekonávanie hraníc. To je moje presvedčenie. A Európska únia je jasný príklad tohto prekonávania. Nikoho nemôžeme nutiť stať sa súčasťou eurozónu, eurozóny. Kto je členom eurozóny, rozhodol sa o tom sám. Nikto ne, povin, nemá povinnosť eh, byť členom EÚ. Ak e, niekto chce odísť, tak nech odíde, pokiaľ tie dvere na východ e, nájdu. Vyzerá to momentálne, že ako keby niektoré krajiny alebo krajina nevedeli e, tie dvere nájsť, ale to je druhá vec. Čiže hovoríme tu o politickom spoločenstve. My vytvárame politické spoločenstvo, ktoré poprvýkrát v histórii Európy nevychádza z nejakej vojny alebo sily, kto je silnejší, kto je slabší, Nevychádza to z nejakého eh, jedného jednotlivca, či to je Napoleon Bismarck alebo kdokoľvek ďalší. Proste vychádzame z princípu demokracie a toto je veľký úspech. My, Európania, musíme byť na tento úspech hrdí. Ak niekto nechce byť súčasťou tejto, tohto historického snaženia, historické snahy, môže odísť. Ak chcete odísť, ako napríklad Briti, e, dobre, je mi to ľúto, bol by som rád, keby ste boli s nami aj naďalej, ale v poriadku, my to akceptujeme. Je to dôkaz toho, že Európa je demokratický projekt, kto chce odísť, môže odísť. Ja hranice nemám rád. A mali by sme to isté spraviť aj na Balkáne nakoniec. Otvoriť hranice. Thank you. Ďakujeme. Doplňujúca otázka, nech sa páči. Takže nemáte radi hranice, ale ja som chcel povedať, že milióny ľudí v EÚ si želajú zachovať národné hranice a národné identity. Takže moja otázka bola, nemyslím si, že ste odpovedali, ako nastolíte to, aby e, e, európsky občania sa spojili demokratickým spôsobom. Vy ste predtým, myslím, hovorili, že tu je potrebná silná demokratická podpora. Je to vaša vôľa alebo e, niečo iné? Ďakujem. E, ja to, čo by som chcel, to, to nestačí. E, dosiahneme ten krok prostredníctvom toho, čo predstavuje tento parlament. Máme tu poslancov, demokraticky zvolených poslancov jednotlivých členských e, štátov Európy, ľudov, e, krajín e, Európy. Stále nemáme európsky demos. Máme viaceré krajiny a voličov jednotlivých krajín, nie jedných európskych voličov. Ja si to uvedomujem. Ale je možné byť Európanom a zároveň obyvateľom tej krajiny. Ja som tiež vždy hovoril, som katalánec, som španiel, som Európan a všetky tri identity e, v sebe nosím, tie veci sa navzájom predsa nevylučujú. E, ľudia sú o to bohatší, že majú viacero identít a toto my, Európania, e, budujeme. Nikoho nenútia, aby sa zúčastňoval, ale myslím si, že je to najlepšia vec, ktorú ľudia dosiahli prekonať boj proti identitám s cieľom vytvoriť E, nadradenú identitu, ktorá nepotláča tú primárnu identitu každého. Ďakujeme. E, pán vysoký predstaviteľ, e, dezignovaný komisár, teraz pán Sancho Zamor. Dobrý deň. EU zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o získanie, pokiaľ išlo o podpísanie tej e, dohody, medzinárodnej dohody s Čínsko, Čínou, Ruskom, európskymi krajinami a Iránom, e, pričom tam bolo povedané, že iránsky jadrový program bude čisto civilného charakteru a mali sme tam aj e, potom správy jej, ktorá podporila, že, tento, že táto dohoda sa naplňa. Bol to príklad líderstva EÚ ale odkedy bol prezidentom e, Trump, alebo odkedy sa stal prezidentom Trump, e, ten e, vlastne odstúpil od tohto paktu a vlastne podkopáva tento, túto dohodu prostredníctvom rôznych aj extrateritoriálnych sankcií. A tým pádom začala sa, začalo sa to napätie eskalovať, pokiaľ ide o Irán, kde sú veľké problémy vlastne ľudských práv, najmä pokiaľ ide o e, ženy. Oni už teda ten plán, tú dohodu de facto nedodržiavajú. Ja sa chcem spýtať, ako budete pracovať s Iránom, s členskými štátmi a z USA na tom, aby e, nedochádzalo k ďalšej eskalácii alebo e, k nejakému prípadnému ozbrojenému konfliktu v regióne. Jednej otázke zrazu veľa otázok. Siete E, zodpoviem 7-8 vecí, ktoré ma napadajú. Poprvé, USA sa stiahli alebo odstúpili od tejto dohody s Iránom, ale ostatní signatári sú jednotní a e, podporujú tú dohodu aj naďalej. Po druhé, Irán sa musí vrátiť tomu, aby plne splňal e, všetky podmienky dohody. Aby sa nestalo, že USA budú vysoko, alebo teda tlačiť takou silnou, silným tlakom a potom zase Iránci budú tiež povedzme, že provokovať, pretože potom bude teda ten konflikt. My sme e, zrušili sankcie a my sa snažíme, aby obchod, aby obchodné aktivity e, pokračovali, ekonomická výmena a tak ďalej. E, mali sme veľmi prísne opatrenia, a týmto sa snažíme zohľadniť to, čo spravili Američania, snažíme sa chrániť naše podniky a snažíme sa najďal podporovať obchodné vzťahy s Iránom. Máme tu ten Special Purpose Vehicle e, na platby s Iránom. My sme sa snažili zabraniť tomu, aby ekonomické vzťahy úplne skolabovali. Ja som koordinátorom toho spoločného výboru pre túto jadrovú dohodu. A mojim mandátom bolo zabezpečiť implementáciu tejto dohody v úzkej súčinnosti so všetkými aktérmi a v tejto politickej jednote Európania budú rozhodujúci. Táto dohoda bola najväčším úspechom našej diplomácie a ja chcem poďakovať pani Mogherini, e, pánu Solanovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedli. Túto príležitosť nemožno e, prehliadnúť, zohľadať túto dôležitú geopolitickú úlohu. Treba to udržovať pri živote, obhajovať naše záujmy, bezpečnosť a vyhnúť sa niečomu horšiemu. Ďaká, doplňujúca otázka, nech sa páči, kolega. Nemáte ďalšiu otázku? Tým pádom ďalší rečník za EPP, pán Andrzej Halicky. Na minútu, prosím. Panie przewodniczący, ešte raz chciałem wróciť do kvestie. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa ešte raz rád vrátil k otázke Ruska. Tá Rusko ohrozuje nielen svojich susedov, agresívna dezinformačná politika, destabilizácia Európy. To všetko je fakt, treba sa proti tomu postaviť. A to silne vrátane e, ciest finančno-organizačných. Chápem, že vy ste skôr za politiku zastrašovania, že to je, bude lepšie než sankcie, ale ide tiež o organizačné možnosti. Chcete zvyšovať projekty ako stratkom? Alebo chcete iné nástroje? ktoré by ste vložili do rúk vašej diplomatickej službe, e, máte na mysli média alebo iné kroky, ktoré by mohli úspešne čeliť tejto dezinformačnej vojne. Na dve minúty pán Borel. Musíme veľa investovať do toho, aby sme sa postavili e, dezinformačným zbraniam. Je to totiž zbraň. Demokracia je systém založený na informovaní občanov Hlasujem na základe toho, čo viem. A ak to, čo viem, je nesprávne, moje, môj hlas je e, zaťažený, zaujatý a čím, čím ďalej tým viac váham, či je vec pravda alebo nie. Viem vám uviec množstvo príkladov. Posledný počas francúzskych alebo európskych volieb treba oveľa viac investovať stratko, e, u jednotka rýchlej reakcie a oveľa ľahšie sa je posielať zlé informácie, než ich naprávať. Rozoslať lož, to je okamžité a rýchlo sa to šíri, ale znovu nastoliť dôveru a vyslať rovnaké posolstvo, aby ľudia si uvedomovali, čo sa deje a čo je skutočné, už tak to si vyžaduje oveľa nákladnejšie prostriedky do toho treba viac investovať. A taktiež potom e, pokiaľ ide o Rusko, nechcem tu byť e, niekto, kto by bol e, videný ako niekto, kto je proti Rusku. Je to krajina, ktorá nám poskytuje energiu. Obchodujeme s nimi. Nemôžeme povedať, že neexistujú a používať len politiku sankcií. Musíme posilniť Ukrajinu. Investovali sme 15 tisíc 15 e, miliard eur do Ukrajiny za posledných 5 rokov. To je veľa peňazí. Musíme vedieť, na čo slúžia. A musíme im naďalej pomáhať, pretože ak naozaj chceme čeliť tej tzv. hrozbe alebo výzve z východu, je e, dôležité vytvoriť okruh demokratických e, a prosperujúcich krajín na východnej hranici. A to nebude zadarmo pre Európanov. Ďakujeme. Doplňujúca otázka kolega Halický. Ďakujem. E, e, pokiaľ je o to, čo ste povedali v poslednej vete, mám podobný názor. Nemyslíte si, že napríklad to, čo sa teraz ešte nevyužíva vo východnom partnerstve, že by to sa dalo použiť? Že teda proste jedna z krajín, ktorá by mohla mať najväčšie e, ambície je Ukrajina, ale to isté platí pre Gruzinsko alebo Moldavsko. Nebolo by lepšie e, z nich urobiť e, e, taký určitý maják, vzor, ktorý by nasledovali ďalšie krajiny? Nemožno takto šíriť demokraciu občianskej spoločnosti? Nech sa páči. Áno, máte pravdu. Nemôžem to nejako detailne zodpovedať, pretože nemám to naštudované, ale áno, dnes máme na stole to napríklad približenie Bielorusko-Rusko. Samozrejme, isté členské štáty, napríklad v Pobalti, majú s týmto problém, majú isté obavy a pripomína nám to, čo sa dialo na Ukrajine v roku 2014-2015 a takisto mi to pripomína aj to, čo povedala pani Merkelová na bezpečnostnej konferencii v Mníchove v roku 2015 za to síce e, proste treba si to treba si to pripomenúť, to nebol nejaký defetizme minišva, ako povedali niektorí. Ona proste realisticky hovorila e, o týchto témach. Ja som bol tiež e, pozorovateľom OBS v Gruzinsku rok predtým, ako prepukla vojna s Ruskom. Ja som bol v tej okupovanej e, časti e, Gruzinska zo strany teda Ruska. Proste už to bolo vidno, že také e, niečo sa asi ide stať a nikto nič nespravil, aby tomu zabránil. Next. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Pán Pineda za GUE NGL, nech sa páči. señor Borrell, a la firma de lo... Ďakujem pekne. Keď sa podpísala tá dohoda e, e, v súvislosti s Izraelom, respektíve e, Palestínou, išlo tam vlastne o takú situáciu, kde Izrael tú dohodu nerešpektuje ani medzinárodné právo, ani rezolúcie OSN a palestinci, tí dodržiavajú všetky E, aj dohody OSN, aj medzinárodné dohody, aj medzinárodné právo, ale Izrael ten spravil z pasma Gazi de facto e, open air väzenie a západný breh Jordánu, e, to je jak taký Emmental, si to tam proste rozparcelovali Izraelci a Izraelčania a útočia na palestínčanov, ktorí sa nedokážu ubrániť. E, Jeruzalem, ktorý mal byť budúcim hlavným mestom e, Palestíny, e, de facto z toho spravil hlavné mesto sionistického štátu. Čo spravíte preto, aby Izrael rešpektoval medzinárodné právo a dokumenty OSN a takisto práva palestíncov? Nech sa páči, pán Borel. Vážený pán kolega, vážený pán poslanec, vy dobre viete, že pozícia EÚ je obhajovať e, riešenie tzv. dvoch štátov, alebo tzv. riešenie dvoch štátov, pardon. Samozrejme, nie všetci to tak vnímajú, ale doteraz pozícia a dúfam, že aj do budúcna pozícia EÚ e, je taká, aby sme vychádzali z poprvé vytvorenia palestinského štátu, čiže rešpektovať a garantovať práva týchto ľudí a potom, aby zároveň sme zagarantovali právo a právo na existenciu, právo na existenciu a zároveň bezpečnosť Izraelčanov. Treba veci a treba tieto veci spraviť náraz, jednu aj druhú. E, vy hovoríte, že sa snažíme málo podporovať e, palestíncov, ale, palestínčanov, ale e, my každý deň posielame takmer milión eur práve práve palestínskej autorite. 300 miliónov ročne, to je od dohovorov e, z Osla a táto podpora je veľmi dôležitá, ak vôbec má palestínska autorita mm, alebo palestínska samozpráva naďalej e, fungovať. A máme dve EU misie, Europol Courts, tam podporujeme ten tá capacity building, bezpečnosť, spravodlivosť a tieto témy, čo sú náročné témy, ale pracujeme na tom, pracujeme na tom a potom, bohužiaľ máme tú misiu v Rafe, v Rafa, kde vzhľadom k okolnostiam pasma Gazi samozrejme je ovplyvnené fungovanie tejto misie. Takže pokiaľ niekto dnes palestínčanom pod, pomáha a podporuje ich, sme to práve my, Európania keď niekto hovorí o budúcnosti palestinského štátu, ktorý by žil v miery s Izraelom, ktorý, ak je tu niekto, kto by garantoval zároveň, opakujem, zároveň aj existenciu a bezpečnosť Izraela a zároveň aj právo palestinčanov na vlastný štát, na vlastnú politickú štruktúru, na mier, na prosperitu, tak sme to práve my, Európania. A ja si myslím, že všetci by sme v tejto snahe mali byť e, jednotní. A to nie je nič antisemické, antiizraelské. Proste my chceme, aby tieto dva národy mohli spolu nažívať, pretože už sú v konflikte príliš dlho. Thank you. Follow-up question, colleague? Ďakujeme. Nech sa páči, kolega, ešte otázka. Sí. Eh, Humanitárna pomoc, áno, máte pravdu, tam Európska únia naďalej eh, je aktívna, našťastie, pretože Američania to stopli a keby sme to stopli aj my, tak humanitárna situácia by bola neakceptovateľná. Ale treba spraviť viac. E, politické gesta, politické aktivity. Nestačia iba nejaké vyhlásenia. To, čo povedala pani e, Mogherini, e, z toho by sa dal napísať celý román zbytočných a neužitočných deklarácií a vyhlásení. My proste musíme podporiť vznik palestinského štátu. Prečo sme to ešte nespravili? Eh, už aj tak by to bolo neskoro, ale bolo by to isté gesto veľkej politickej hodnoty a tým pádom by Európska únia získala aj tú autoritu. Prečo Európska únia naďalej podporuje, preferuje eh, štát, režim, ktorý nedodržiava rezolúcie OSN, medzinárodné právo a tak ďalej. Proste musíme aplikovať druhý článok a tam je napísané, že e, proste podporujeme krajiny iba pokiaľ e, ľudské práva dodržiavajú. Spravíte niečo e, v tomto zmysle, pán Borel? Pokiaľ ide o obchodné vzťahy s Izraelom alebo dohoda o voľnom obchode s Izraelom, to určite rušiť nebudeme. Ale viete, tá rada, e, asociačná rada dlhodobo sa nestretáva práve z tohto dôvodu. E, je, vy chcete, aby sme obchodnú dohodu zrušili, druhí zase chcú, aby sme okamžite sa stretávali na tej spomínanej rade. Proste rôzni ľudia chcú rôzne veci až protichodné. Ja nesom minister zahraničných vecí Európskej únie, že by som povedal všetkým, takto sa bude e, postupovať. Ja akurát sa budem snažiť, ak ma podporíte, snažiť dopracovať sa k spoločným pozíciám a v tomto prípade e, sú to e, častokrát tie pozície až také odlišné. Niekto mi povie, zajtra má byť e, tá, roda, tá rada zajtra zvolená. Druhý mi povie, zrušte obchodné dohody e, s Izraelom. Takže my vždy odsudzujeme nejaké útoky palestinčanov e, pokiaľ ide o pásmo Gazi, alebo teda z pásma Gazi, keď takéto niečo povieme, tak sme antipalestínci. A keď zase odsudzujeme e, nejaké útoky zo strany Izraelcov, Izraelčanov, tak sme antisemiti alebo neviem čo. Čiže e, my nechceme byť extrémni jedným ani druhým smerom, proste treba mať k tomu férový a vyvážený prístup. Ďakujem. Ďakujeme, pán Borel. Za SAD Katy Piri, nech sa páči. Ďakujem že ste sa s nami podelili, pán Borel, o vaše e, jasné vízie, pokiaľ ide o výzvy, ktorým čelí EÚ, ako ich treba riešiť. E, spravovanie, integrácia, migrácie musia zostať prioritou v budúcich rokoch. Napriek deklaráciám niektorých členských krajín, uzatváranie hraníc a zastavenie e, hraníc je možné. Treba urobiť maximum, aby sa zastavila e, stredomorská tragédia a zabezpečilo, že migrácia sa deje regulárnym, bezpečným spôsobom. A v tomto kontexte prepojenie medzi internou a externou dimenziou migrácie je dôležitým faktorom. Aký typ krokov, pán Borel, zamýšľate vy e, zrealizovať, aby sa riešili príčiny migrácie? A ako vy e, zamýšľate posilnenie spolupráce s krajinami tranzitnými? Ďakujem. Dve minúty, pán Borel. Migrácia treba z, musí byť zakomponovaná do zahraničnej politiky. Nie je to moje portfólio, ale je to moje portfólio. Migračný problém sa nedá riešiť bez dohôd s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami ak si pozriete dedinu v Senegale, uvidíte, že Európa je jednoducho magnet na obrazovkách televíz- televíznych príjimačov. Nerozlíšite medzi, ak nerozlíšite medzi migrantami, ktorí si nezaslúžia na základe dohôd azyl a uchádzačmi o azyl a oprávnenými, musíme spraviť nejaké dohody s týmito krajinami, aby sme splnili, eh, realizovali okamžitú reakciu. Viete, čo sa dnes udialo na greckých ostrovoch? E, narastá počet ľudí, ktorí prichádzajú za posledné dva mesiace. Je tu už 20 tisíc takmer, väčšina z nich sú Afgáncami, nie Sýričania, sú z Afganistanu. Čo s nimi urobíme? Na to treba nájsť odpoveď. Nemôžeme povedať, že budeme rozlišovať medzi uchádzačmi o azyl a ekonomickými grantami a potom nebudeme v teréne v stave sprevádzkovať e, to, čo vyplýva z tohto rozhodnutia, z tohto rozlíšenia. Migračná politika je viac e, vrstvovou politikou, ale prvá vec, ktorú treba urobiť, je dohodnúť sa s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami, aby sa zregularizovala e, migrácia. A poviem vám jednu vec. Európania sa boja migrácie, pretože sa boja keď sa pozrú na roky 2015 a 2016, to nie je migrácia, to, to bol naozaj náraz 1,5 milióna ľudí zo sírskej vojny. Teraz tie čísla nie sú 1,5 milióna, je to 20 či 30 tisíc na celú tú oblasť. To nie je invázia. Treba sa však eh, mať na pozore. To your time, Mr. Burrell. Viem, že ste sa držali času, pán Borel. Minúta, pani Piri. Ďakujem, pán predseda, že vediete túto vynimočnú e, schôdzu. V budúcnosti budeme mať, dúfam, veľa možností diskutovať to s vami, pán Borel. Následná otázka, ako vidíte možnú implementáciu štruktúr, ktoré sa diskutovali na poslednej Európskej rade? Tá myšlienka posunúť sa k permanentnejšej štruktúre a nie tým ad hoc štruktúram. Ako chcete pracovať na tom, aby nezávislé e, operácie e, vyhľadávania a záchrany sa dekriminalizujú jednoducho v Stredomorí spoločne s zapojením úsilí členských krajín EÚ pri záchrane životov a v boji proti prevádzačom. Pán Borel. Ďakujem. Ja dúfam, že naďalej budem môcť diskutovať o tejto téme, pretože je to téma mne blízka. Sama. Minulé dve leta e, e, ako minister Španielska som sa snažil hľadať riešenie tých lodí v Stredomorí s 200 ľuďmi na palúbe, ktorých nikto nechcel. 200 ľudí, ktorých nikto nechcel prijať. Európa si nemôže dovoliť takúto situáciu. Nemôžeme si dovoliť každé leto začať zase diskutovať, čo budeme robiť s 200 ľuďmi. Musíme sa na niečom dohodnúť, mať dohodu, ktorá automaticky nám umožní e, uviesť týchto ľudí na pevninu a potom rozhodnúť čo s nimi. Toto nie je problém Európy v tom smysle, ale jednoducho je to neochota nás všetkých dohodnúť, e, do, dosiahnuť dohodu. Musíme e, rešpektovať národnú idiosynkraciu tých jednotlivých členských krajín. Nie je to to isté, ale ako civilizácia, ktorá hovorí každý deň o ľudských práv, nemôžeme každý august e, na televíznych obra- obrazovkách i na samitoch diskutovať o tom, čo budeme robiť s 200 ľuďmi. V Kolumbii majú 3 milióny ľudí, ktorí prišli z Venezuely. 3 milióny ľudí. E, viete si predstaviť, čo by sa udialo, keby z Portugalska prišlo 3 milióny ľudí, keď sa bojíme 200 ľudí? Thank you, High Representative Vice President Designate. Ďakujem. Ďalší E, ďalšia rečnička, pani Gregorová za Zelených. Ďakujem a vítajte, pán Borel. Teší ma, e, že e, vás počujem hovoriť, že hovoríte, že táto téma migrácie je jedna z najdôležitejších tém. Možno by som chcela upresnenia, pre, štilizujem otázku kolegov. Aké konkrétne opatrenia spustíte, aby ste bojovali proti dezinformácii a proti zasahovaniu do volieb? a ruka v ruke s tým, ako zabezpečíte slobodu prejavu a predídete e, cenzorstvu internetu, zatiaľ čo sa bude bojovať proti zasahovaniu do volieb. A rada, by som tiež poču- a rada som si tiež vypočul, že chcete bojovať za, že nebudete e, e, argumentovať v prospech predajú zbraní. Ste pripravení posilniť kontrolu zbraní na celej úrovni, na celoeurópskej úrovni? tým, že sa zapracujú kritéria do komunitárneho aky? Na dve minúty, pán Borel. Zasa raz e, dve otázky v jednej. Pokiaľ ide o e, vývoz zbraní, máme k tomu spoločné stanovisko z roku 2008 je to právne záväzné stanovisko pre členské krajiny, ale implementuje sa rozodpovednosti v, geš- v gestii štátov. Toto spoločné stanovisko si vyžaduje 8 posudzovacích kritérií, ktoré členské krajiny musia plniť, aby sa potvrdil vývoz zbraní, aby sa schválil. Ale členské krajiny e, môžu odrieknúť licencie na export ak dokážu ukázať jasný rizik, jasné riziko, e, kde by mohli viesť k vážnemu porušeniu medzinárodného práva. Také je pravidlo. Bohužiaľ, toto bolo pravidlo, ale bohužiaľ je tomu tak, že ESVČ a komisia, Európske inštitúcie ako také, nemajú mandát na monitorovanie rozhodnutí členských krajín, pokiaľ ide o licencie pre zbranie. Nemáme tento mandát, dajte nám ho. Nepýtajte sa nás, aby sme implementovali kroky, za ktoré nie sme zodpovední. Záverečné rozhodnutie je e, v kompetencii členských krajín. Pripomínam vám, že kroky e, rady v tejto oblasti si vyžadujú jednomyselnosť a medzi členskými krajinami je v tejto veci veľký rozkol ak je tu veľký rozkol a potrebujete eh, jednomyselnosť, tak toto je tá Mission Impossible. Čo treba spraviť? No, eh, prerokovať eh, dohodu z roku 2008, aby sa zdieľali informácie, mali by sme vedieť, čo robí tá či ona krajina. A koho tá či ona krajina podporuje, koho ako a potom aj follow-up, e, dosledovávanie, kam, ako sa využívajú tieto zbranie. Ďakujeme. Doplňujúca otázka? Thank you, Willem. Ďakujem. Je mi uh, ľúto, že e, ste sa nevenovali vôbec tej časti o dezinformáciách. No a mám ďalšiu uh, otázku Čokoľvek urobíte, bude v mene 500 miliónov e, Európanov. E, takže by ste mali byť naozaj modelom, pokiaľ ide o morálne e, štandardy a podobne. Máte tu ale problémy, pokiaľ ide o konflikty záujmov. Museli ste takto opustiť univerzitu. Následne ste dostali pokutu vo výške 30 tisíc eur. Eh, kvôli konfliktu záujmov. Mohli by sa prosím k tomu vyjadriť, pán Borel? Myslím, že už eh, som o tom hovoril, o tom údajnom insider tradingu, ale dobre, pýtate sa ešte raz, rád eh, to zopakujem. Aspoň mám možnosť opäť sa k tomu vyjadriť. Človek, ktorý spraví nejakú operáciu, pokiaľ ide o 7% svojho investičného portfólia, nechá si 93% akcií a príde o všetky tieto investície v hodnote 300 tisíc eur, ak by mal eh, insiderské informácie, tak by bol eh, hlupák. Čiže buď tú informáciu nemal, alebo je to úplný hlupak. Pretože spraviť operáciu so 7%, nechať si 93% a prísť o ne, to by preto človek, ktorý má nejaké insiderské informácie, nikdy nespravil. Čiže treba k tomu pristúpiť racionálne, čiže asi, asi z toho vyplýva, čo hovorím, že som tie insiderské informácie v skutočnosti nevyužil. Po druhé, teda o tých akciách ste hovorili. Áno, vidím, že už aj výbor Júri to riešil, že e, mám 12 tisíc eur investícií alebo investovaných do akcií Iberdroly. Ak vás to tak veľmi trápi, tak ja môžem e, požiadať, aby tie akcie predali. Naozaj toto by nemal byť e, problém, myslím, že to v žiadnom prípade nie je problém, ale keď pre niekoho to problém je, ja tie akcie nemám problém predať, netrvám na tom. The next speaker is Javier Nart from the Renew. Javier Nart za eh, Review Europe. Dobrý deň, pán Borel, vítajte v parlamente. Budem hovoriť o e, téme bezpečnosti a to je naša južná hranica, teda hranica so Severnou Afrikou. Tam e, máme dopady e, z regionu Sahelu či e, Sahary E, vieme, že aká tam je situácia, či na sever Afriky alebo v rámci saharských krajín. Čiže musíme pracovať na bezpečnosti, na stabilite a plus máme tam e, klimatické zmeny, vysúšanie e, pôdy, zvyšovanie sa teplot v regióne, tým pádom to vedie to k rôznym interným konfliktom a tieto sú motivované potom aj prítomnosťou islamizmu, extrémistického islamizmu a tak ďalej. Takže vy v tejto funkcii, ako by ste reagovali na túto tému, ktorá je prepojená stabilita, bezpečnosť um, a teda prosperita. Ako by ste toto riešili? Pán Nard, to je otázka, ktorá je dobre naformulovaná, naozaj je tam e, ten trojuholník, klimatické zmeny, rozvoj, e, terorizmus, respektíve bezpečnosť, E, toto nikdy nevyriešime, keď sa budeme venovať iba jednej z tých tém. Naozaj v týchto krajinách máme extrémnu chudobu, ktorá sa týka 50% ľudí. V prípade Burkina Faso tretina škôl bola zavretých. Bezpečnostná situácia sa zhoršuje, napriek tomu, že sa snažíme, aby tomu tak nebolo. My sme hlavným donorom. Investovali sme za posledných 7 rokov takmer 4 miliardy eur v regióne Sahelu. Ale ak si naozaj myslíme, že dokážeme odkontrolovať 5 miliónov kilometrov štvorcových, čo je územie 10 krát väčšie ako územie Španielska, kde žijú stovky miliónov ľudí, keď my e, vyškolíme nejakých 300 e, vojakov alebo policajtov, aby e, strážili hranice, ktoré de facto ani neexistujú, proste nie je to možné. Ak nebudeme investovať do regionu Sahelu, veľmi nepekne sa nám to vráti. Musíme, musíme investovať, musíme do tohto regiónu investovať tak, ako sa dá, pretože v opačnom prípade dôsledky budú vážne. Musíme v prvom rade začať e, pracovať so ženami, aby mali e, právomoci, aby mali kapacity, aby dokázali e, o sebe rozhodovať. Choďte sa pozrieť napríklad do nemocnice v regióne Sahel a uvidíte, že ženy, ktoré majú 7 detí, 8 detí priemerne a majú ich hneď po puberte, proste demokratická dynamika tejto krajiny nie je možné kontrolovať, nie je možné e, nastaviť dobre spoločenské procesy. Pokiaľ e, nedôjde k oslobodeniu žien v regióne Sahelu, a to sa nedá spraviť žiadnym zákonom, žiadnou smernicou, kde napíšte od zajtra ženy sú slobodné a už je rovnosť v krajine, tak toto samozrejme nefunguje. Treba postupne investovať celospoločensky do týchto záležitostí, ale pokiaľ to nespravíme, vás uistujem, že tie dôsledky pre Európu budú mimoriadne dramatické. Ďakujem ďalej, Javier na to je točná otázka. Áno, hovorili ste aj o tom demografickom raste v Nigerii. E, je tam naozaj veľmi rýchly e, prírastok, ale spomeniem dve odlišné krajiny. Silná krajina Burkina Faso a krajina, ktorá de facto neexistuje, Mali. E, situácia aj v jednej, aj v druhej sa zhoršuje, napriek tomu, že výrazne Európska únia pomáha e, ekonomicky, e, vojensky. Ako chcete reagovať e, na tieto investície, ktoré prebehli, ale výsledky sa nedostavili. Áno, je to isté sklamanie. My sme pod, vlastne pred už 4 rokmi sa pred, podpísala mierová dohoda v Mali a odtedy ten pokrok moc nenastal. Mali to je krajina, ktorá je veľmi dôležitá a má dosah aj na Burkina Faso, na Burkina Faso teda. To je krajina, kde e, ten konflikt e, etnický, náboženský, ekonomický, e, ľudia, ktorí majú pozemky, ľudia, ktorí nemajú pozemky, tieto problémy tam boli ešte predtým, ako vôbec džihadizmus e, začal. Už vtedy z toho vyplývali isté problémy a podobné je to v iných krajinách. Čo s tým môžeme spraviť? Možnosť je iba jedna. Posilniť našu zaangažovanosť v tomto regióne. Posielať e, tam viac e, tých peacebuildingových misií, podporovať budovanie štátu. Viete, čo sa v tomto regióne Sahelu deje? Jednoducho štát tam reálne nefunguje. Fungujú iba misie e, typu bezpečnosť, policia, e, vojn, teda e, armáda, to, čo pochádza ešte z koloniálneho obdobia, ale také tie bežné spoločenské funkcie štátu a tie práve legitimizujú štát ako taký, tie proste nefungujú. A jednoducho občania fungujú skôr alebo tie štáty fungujú skôr na základe tých starých eh, ešte koloniálnych štruktúr, než na základe normálnych eh, služieb, ktoré by mal štát poskytovať, ale vlastne neexistujú. Ďakujem. Ďakujem, pán eh, Borel. Napokon Michail Gáler za EPP ako posledný rečník. Ďakujem pekne. Diskusia tu ma motivovala k doplňujúcej otázke ku kúpek. Povedali ste, že každý tam cestuje. Už pravdou je, že skoro každý, ale nie tento parlament. Zasadíte sa za to, že nás podporíte, aby tam mohol vycestovať Európsky parlament e, s takou e, kompozíciou delegácie, ako si to želáme my, a aby sme sa mohli stretnúť s kým budeme chcieť. Ste za to, aby sa vytvorila cestná mapa pre e, slobodné voľby na Kube? Prečo podporujeme takýto vývoj v, na Ukrajine, v Tunisku, v Túrecku, vo Venezuele a všade v Afrike? ale eh, nepodporujeme eh, občanov eh, Kúby, ktorí už veľmi dlho nemali slobodné voľby. Nezaslúžia si ich? Máte nejaký argument pre podporu týchto politických dinosaurov, ktorí nedodržiavajú ľudské práva a politické slobody? Ďakujem, pán Borel, na dve minúty. Ďakujem za otázku, pán Galer. Interpretation. I haven't said that everybody has... Myslím, že tam bol uh, problém s Nepovedal som, že uh, každý vycestoval do Kuby. Povedal som skoro každý, len nie, teda vedúci predstaviteľia Španielska. Ja som sa vôbec nevyjadril k Európskemu parlamentu. Neviem, uh, čo teda chcete urobiť, ale faktom je, uh, že skoro každý tam išiel a nie Španielsko. A verte, my máme veľmi silné historické prepojenie e, s Kubou, naša spoločnosť. Mnohí uh, uh, pochádzajú zo Španielska. Takže toto som povedal. Nehovorím nič, nezastávam sa nejako Kúby, nehovorím, že je to demokratická krajina, tak ako chápeme demokraciu, pretože celkom určite takouto krajinou Kuba nie je. A musíme pracovať na tom, aby táto eh, spoločnosť sa vyvinula takýmto smerom a najlepším spôsobom je, aby sme mali s ňou vzťahy, a určitú páku. Pretože e, zatváranie e, dverí a blokovanie dverí, to už sme urobili. Spomnite si, že to nebolo vôbec užitočné. A mimochodom, dovolte mi, e, keď už hovoríme o tých, kde sa nerešpektujú takéto práva, tak máme tu krajiny, ktoré sú oveľa bližšie než Kúba, kde sa nerešpektuje demokracia. To nič nemá E, vlastne e, odôvodniť. Nič to nezlepšuje na e, situácii v Kube. Ale prosím, neriešme problém na Kube spôsobmi, ktoré už boli vyskúšané a nefungovali a nemyslíme si, že, nemyslíme si, že to je nejaká anomália tá Kuba. Minimálne na Kube nie sú tresty smrti a takisto nikoho tam neukrižujú, doslova ako niektorých iných krajín, tak aspoň dačo. Doplňujúca otázka, pán Galer na jednu minútu. E, vrátim sa k mojej pôvodnej e, otázke, osobitné partnerstvo medzi komisiou a parlamentom. Budeme mať vo vás partnera, ktorý bude e, pracovať v duchu medzi aj spolupráce a pokiaľ ide o užšiu spoluprácu s Európskym parlamentom pri formulovaní e, stratégií politík, ale aj prakticky e, v teréne. Takýmito príkladmi praktickej spolupráce e, z, z Washingtonu a z Hagu ukazujú, že to môže byť veľmi nápomocné. Máme napríklad takýchto styčných dôstojníkov v delegáciách EÚ. Podporili by ste vytváranie, vytvorenie takýchto miest v Addis Abebe, v Džakarte, v eh, OSN, v Africkej únii, eh, v New Yorku. Ďakujem. Burrell, Pán Borel, na jednu minútu. I, I, I cannot ensure you that. I don't know. Neviem, Neviem, či teda presne e, hovorím, čo máte, e, čo máte na mysli, či presne viem, čo máte na mysli. Mohli by ste to upresniť, prosím vás. Viem, že ste boli, e, presne chápem, otázke. Čo ale nemám, po ruke je odpoveď. First of all, thank all members for v prvom rade ďakujem všetkým eh, eh, členom za ich otázky a v prvom rade ďakujem eh, dezignovanému vysokému predstaviteľovi podpredsedovi komisie za jeho odpovede. Slovo na záver dostane teraz pán Borel pre jeho stručný záverečný príhovor na 5 minút. Môžem si dať predtým šálku kávy, prosím. Uf. Presidente, onorevoli membri, vorrei ringraziare tutti Pán predseda, vážení eh, členovia parlamentu, chcel by som všetkým poďakovať za eh, vynikajúcu rozpravu, za eh, dobré otázky, ktoré ukázali, koľko spoločného toho máme a aj aké sú medzi nami rozdiely. Dovolte mi pár záverečných myšlienok <laughs> first. To by som e, ukázal, že viem po taliansky. V prvom rade zdá sa mi, že pokiaľ ide o zahraničnú politiku, po tom, čo som si vás všetkých e, vypočul a pre, pripravila som sa e, starostlivo na toto vypočutie, zdá sa mi, že Európska únia čeli trom problémom. Identita, pozicionovanie a metóda. Najprv k identite. Ešte stále váhame, či sme globálnym aktérom, ktorý využíva všetky nástroje moci, e, tie jemné aj tie e, pevné, alebo nie. Myslím si, že takto nekonáme. A myslím si, že by sme mohli a mali. Po druhé, e, pozicionovanie je ťažké pre nás vytvoriť si e, spoločnú politiku e, voči e, USA, Číne a Rusku, voči týmto veľkým mocnostiam. Lepšie sa nám darí, keď máme problém s nejakými stredne veľkými významnými regiónmi, témami, krajinami. A pokiaľ ide o tie veľké mocnosti, tam máme tendenciu vyhnúť sa diskusii a postupovať technokraticky, tisícky komuniké No a potom k probléme metódy. Inštitucionálny e, e, systém SVČ a komisie je, ako to chápem, ale nemá to byť kritika nikoho, ľahký na politiky a ťažký na procesy. Myslím si, že e, by sme tu mali situáciu zmeniť, aby sme mohli naozaj poskytovať tú pridanú hodnotu, ktorú potrebujú členské štáty. Každý bude súhlasiť, že tu vidíme tendenciu renacionalizácie zahraničnej e, e, politiky e, smerom späť do hlavných miest. Členské štáty e, sú najpripravenejšie konať, nie Európska únia. Každý vie, o čom hovorím. Môže nám to byť ľúto, ale podľa mňa to zdôrazňuje potrebu zabezpečiť že, e, systém európskej únie e, musí byť vhodnejší na ten účel, ktorý chceme dosiahnuť. Nemôžeme tu tolerovať duplikáciu, e, byrokratickú rutinu, musíme tu mať hĺbšie strategické analýzy. To, e, myslím, nerobíme dostatočne. A musíme znovu získať zmysel pre iniciatívu a akcieschopnosť. Môžete čakať, môžete dúfať, Eh, práve, eh, že sa budem snažiť práve o toto. Ministri eh, zahraničných vecí môžu veľmi pomôcť vysokému predstaviteľovi. Nemá možnosť byť všade, ale je 28, možno čo skoro 27 ministrov zahraničných vecí, ktorí môžu veľmi pomôcť vysokému predstaviteľovi, ktorí môžu e, spolupracovať, diskutovať, e, cestovať, viesť určité témy, e, v ktorých ich krajiny môžu mať vyššiu expertízu než ostatní. Takáto inovácia by mohla pomôcť tomu, aby členské štáty mali väčší počet, počet vlastníctva, aby si viac osvojili európsku zahraničnú politiku. Ja sa budem snažiť tomuto napomôcť strategickejšie podklady s jasnými e, dopadmi aj e, krokmi. Tu podľa mňa potrebujeme, niekto tu už povedal, že musíme e, tu mať kultúru geopolitického zmýšľania, spoločná takáto, takéto strategické zmýšľanie medzi Európou a členskými štátmi, hlavnými mestami tu potrebujeme. Eh, hlavné mesta musia pochopiť, že my im eh, ponúkame pridanú hodnotu, eh, pridanú hodnotu spoločného zmýšľania a našich spojených schopností. Zahraničná politika odráža určité chápanie sveta a je hlboko zakorenená v histórii. Máme za sebou odlišnú históriu E, rovnaké e, vzťahy e, z USA nemáme od Polska až po Španielsko. Nie, ale zdieľame spoločnú víziu sveta. Sme tu spolu, pretože zdieľame spoločné vnímanie sveta. Chceme ochraňovať našu civilizáciu. Nazývame to civilizáciou, lebo my, Európania, máme e, tú európsku civilizáciu, demokraciu, solidaritu, prosperitu. Môžeme lepšie využívať delegácie EÚ, Môžeme pripomenúť, že Rada pre e, e, zahraničné otázky je orgánom, ktorý rozhoduje, ktorý musí viesť orientačné diskusie, áno, ale bolo by lepšie, keby sme sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom a spoločným krokom. Ja e, e, viem, že je mojou povinnosťou ísť na Európsku radu a tam predostrieť najdôležitejšie otázky e, v oblasti zahraničnej politiky. To je obrovské privilegium mať takúto možnosť a ja som e, ochotný e, do toho ísť. No a budem e, rád spolupracovať s Európskym parlamentom, pretože som presvedčený, e, že e, parlamentná demokracia je veľmi dôležitá, užitočná. Viem, aké dôležité sú vaše pozorovateľské misie, uznesenia, zohrávajú zásadnú úlohu pri definovaní zahraničnej politiky Európskej únie, ktorá by bola dôveryhodná. Ďakujem. High Representative, Vice President De- Pán dezignovaný eh, vysoký predstaviteľ, eh, podpredseda, ďakujem vám za toto vypočutie, ďakujem za odpovedanie na naše otázky. Kolegovia, toto eh, uzatvára dnešné vypočutie. Blahoželám pán Borel.